Drahé kolegyne a kolegovia, pustíme sa teda dnes do práce. Na 8. októbre 2019 godina. Že vážené kolegyne a kolegovia, 8. oktobra 2019 koordinátori Libe sa rozhodli, že vypracujú Um, oznámenie výboru KONT o absolutóriu na rozpočet 2019 pre naše agentúry EHA, EDPS a e komisí. Výbor KONT stanovil, teda e, termín výboru KONT e, je 20, 23. január a preto koordinátori LIBE sa rozhodli, že to bolo 8. oktobra a výbor 21. oktobra toto rozhodnutie schválil, že sa bude pracovať v tomto konaní len po anglicky. A my teraz ehm, budeme diskutovať o správe Mecola. Následne pristúpime k výmene názorov s tieňovými spravodajcami a ostatnými poslankyňami a poslancami, ktorí budú chcieť e, zasiahnuť. Pani, Walsh, máte slovo, aby ste odprezentovali túto správu. E, Roberto tu nemôže byť e, na prezentáciu týchto... E, Roberta tu nemôže byť, pretože sa zúčastňuje na misii Libe na Malte, ale mám niekoľko záležitostí. Ona ma požiadala, aby som ich predniesla. Tieto návrhy stanovisk, ktoré prezentuje, sa týkajú 8 agentúr v oblasti EHA, Europol, Eurojust, Frontex, Agentúra pre základné práva, SIPOL, ISO a EULISA, ako aj mm, Európsky orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov a tiež ehm, je tu návrh ehm, stanoviska k implementácii rozpočtu na finančný rok 2018. Potom sú tu veci, ktoré sa ehm, týkajú našej práce na výbore LIBE, tzv. horizontálny návrh pre finančný rok 2018 z hľadiska fungovania európskych agentúr. Vo všeobecnosti všetkých 10 subjektov, ktoré posudzuje náš výbor, E, hodnotí výbor pozitívne, e, avšak e, je tu aj návrh alebo podnet na stransparentnenie procesov obstarávania a to osobitne kontrahovania IT služieb a využívanie portálu EPSO pri nábore pracovníkov do týchto subjektov. Spravodajkyňa sa teší na prácu s tieňovými spravodajcami, to je s to je v tejto chvíli všetko, čo v mene Roberty Mecola môžem povedať. ďakujem vám veľmi pekne, vážená pani Walsh. Teraz chcem odovzdať slovo tieňovým spravodajcom. Ak dovolí čas, tak aj ostatným poslankyňam a poslancom, ktorí budú chcieť vystúpiť. V prvom rade dávam slovo ehm, prvej rečničke, Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela poďakovať pani Mecola za prácu, ktorú odviedla na týchto stanoviskách. Ako už bolo povedané, vo všeobecnosti ide, o len, ide len o malé e, nezrovnalosti, ktoré sa objavili e, súvisiace s rozpočtom týchto agentúr, ktoré fungujú v oblasti e, spravodlivosti a vnútorných záležitostí a ja chcem len stručne povedať niečo k rozpočtu e, Eurojustu a Europolu, pretože sú to dvaja kľúčoví hráči e, z hľadiska riešenia víziev, ktoré zaujímajú nás ako výbor e, v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti. A Eurojust je veľmi významnou agentúrou, ktorá bude musieť pracovať s Európskym úradom prokurátora na boji proti cezhraničnej kriminalite. A oba tieto orgány budú mať veľmi významnú úlohu a takisto navýšenie rozpočtu Europolu je pozitívom, respektíve absolutorium pre e, rozpočet e, Europolu je pozitívom, pretože aj toto je agentúra, ktorá bojuje proti organizovanej kriminalite a osobitne kybernetickej kriminalite. Došlo k navýšeniu jej úloh a povinností a preto s tým musí súvisieť aj navýšenie rozpočtu. A, a mm, nedost- zistené nedostatky sú malé, takže e, celkovo možno hodnotiť túto správu ako dobrú. A potom je tu Európske centrum pre monitorovanie drog a závislosti, osobitne preto, lebo minulý, tý, minulý mesiac som sa zúčastnila na misii výboru LIBE v tomto subjekte a v tejto agentúre. A pri tejto príležitosti som mohla konštatovať, že e, toto je orgán, ktorý má veľmi serióznu stratégiu, má vytýčené kľúčové ciele a cieľom je zabezpečiť bezpečnejšiu a e, zdravšiu Európu. E, spomenutý, teda Katrin de Bols, výkonná riaditeľka Europolu, spomenula drogové závislosti ako jednu z hlavných priorít, ktorej sa bude treba venovať. Ale, a takisto je to oblasť, kde môžeme prispieť k boju proti terorizmu tieto látky, omamné a psychotropné látky, neustále prichádzajú na trh vo veľkých množstvách a je to veľké nebezpečenstvo. Ale jedna záverečná vec, jedna pripomienka z mojej strany k Európskemu úradu na podporu azylových záležitostí EASO. Tu sa objavili v minulosti eh, isté problémy súvisiace s vedením tejto agentúry, ale je tam nový výkonný riaditeľ, takže zmena vedenia eh, spôsobila zmenu aj v, eh, vo fungovaní tejto agentúry a mo, možno teraz konštatovať, že pozitívnu, takže máme eh, transparentné vedenie, čo je dobrá vec, to je, kvalit- to je posun ku kvalite. A ja veľmi rada budem úzko spolupracovať s pani Mecola o týchto stanoviskách a rada budem predkladať pozmeňovacie návrhy, aby som ich skvalitnila a ešte raz ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu. Okay, thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel dať slovo pani ehm, Brickmont. Ja by som chcela poďakovať Eh, ja by som chcela poďakovať pani Mecola. Nemali sme veľa času eh, vzhľadom ku kalendáru a chcela by som vyzdvihnúť tento proces absolutória, ktorý vedie k transparentnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov z pohľadu európskych občanov a je preto veľmi dôležité toto skrutínium, ktoré máme my v rukách a ktoré prípada práve výboru LIBE, skrutíniu európskych agentúr a subjektov. Myslíme si, že európske subjekty a agentúry musia viesť príkladom, ak agentúra e, nerešpektuje pravidla, tak my e, sa musíme ozvať a hoci máme isté výhrady e, v týchto, v týchto prípadoch eh, si myslím, situácia je celkom pozitívna. Eh, treba však volať neustále po zvyšovaní transparentnosti niektorých agentúr, osobitne Frontexu a Europolu. Máme isté výhrady eh, ku stanoviskám, ktoré hodnotia tieto dve agentúry a ich rozpočtovú disciplínu. Ďalej k EASO, tam by sme radi hovorili o FRA vzhľadom k jej významnej úlohe pri monitorovaní základných práv vo všetkých krajinách a máme tiež e, otázky ku stanovisku o EDPS. A domnievame sa, že to stanovisko musí byť vyvážené. Proces, ktorý agentúry e, zaviedli po, absolut- po absolutóriu e, k rozpočtovému roku 2017 tento proces by mal prebehnúť aj teraz, to znamená určité korekcie a záverom chcem povedať, že sa tešíme na spoluprácu s kolegyňou, spravodajkyňou a e, budeme v celom procese veľmi um, dôslední. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Neviem, či sú tu ešte nejakí ďalší tieňoví spravodajcovia v sále. Ak nie, tak sa chcem spýtať, či chce niekto iný slovo. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Termín predkladania pozmeňovacích návrhov je 10. december ku koncu pracovného dňa. Сега ще направим до 9.45 кратко прекъсване. А teraz by som chcel oznámiť drobnú prestávku až do 9.45 a potom budeme pokračovať s bodom číslo 20 na našom programe. Pani

So, those of you... Takže, tí z, vás, tí z vás, ktorí ste prítomní v sále, poprosím eh, vás, nás, aby sme sa sústredili na ďalší bod dnešného programu. Snažil som sa vysvetliť tu na eh, váženým, cteným um, hosťom, našim rečníkom tu za pódium, že prebieha pomerne um, ehm, dôležitá aktivita, kvôli ktorej nie sú prítomní pomerne významní členovia výboru Libe a takisto momentálne prebieha delegácia výboru Libe na Maltu. Konferencia predsedov práve rozhodla minulý štvrtok v Štrasburgu o tom, že táto delegácia sa odoberie na Maltu, tak preto niektorí členovia výboru LIBE, kľúčoví členovia, išli s touto misiou na zisťovanie faktov, ako ju nazývame, na Maltu. Ale Pristúpme napriek tomu v našom programe k bodu 20. Ide o súčasný stav vykonávania systému vstup-výstup EES a Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia s krátkou ETIAS. Eh, na začiatku by sme dali slovo komisii na jej prezentáciu a potom by sme si vypočuli správu, eh, ktorú predniesie pán Krum Garkov, výkonný riaditeľ agentúry EULISA. A následne si vypočujeme správu o stave vývoja, ktorú predniesie pán Luis de Eusebio Ramos, ktorý je zástupcom riaditeľa pre spôsobilosti Europolu, pre kapacity a ja ho týmto vítam za pódium a ďalším rečníkom bude Fabrice Ležery, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže Frontexu. Takže pustíme sa do práce. Vieme, že situácia, ktorú máme pred sebou, sa vyznačuje jedným aspektom. My e, máme právomoc skrutínia činnosti určitých agentúr a preto nás zaujíma, akým spôsobom bude vytvorený, ako bude fungovať systém vstupu a výstupu a európsky systém pre cestovné informácie a povolenia, teda EES a ETIAS a práve preto dáme na 5-10 minút priestor pánovi Garkovovi. Po ňom dostanú slovo ostatní tu za panelom. Pardon, zabudol som na komisiu. Komisia pôjde prvá. Máte slovo. Pán Mark Sulon, ktorý je vedúcim informačných systémov útvaru pre bezpečnosť hraníc, e, ktorý pohovorí o systémoch ES a ETIAS. Pán Sulan, máte slovo. <laughs> Dobre, predpoludne, dámy a páni. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne z e, výboru LIBE za to, že e, nám dal túto príležitosť hovoriť o systéme ES a o systéme ETIAS. Tieto dva systémy boli schválené už pred nejakým časom kolegium komisárov a um, systém ES vstúpil do platnosti v decembri 2017 a nariadenie o systéme ETIAS zase v oktobri 2018. My v súčasnosti sme vo fáze implementácie obidvoch systémov a komisia pracuje na príprave sekundárnej legislatívy, čo je úloha pomerne dôležitá z hľadiska vývoja týchto systémov a ako v, kolegiu, eh, ako v liste kolegium komisárov požiadalo, majú sa vytvoriť delegované akty, ktorých cieľom je zjednodušiť fungovanie systémov. Z hľadiska systému vstupu a výstupov máme naplánovaných 14 eh, eh, vykonávacích aktov, z ktorých 10 už k dnešnému dňu bolo schválených a tam, kde to je potrebné na rozbehnutie implementácie systému, teda už tieto základy máme a zbytok sa bude e, dopracovať v nasledujúcich mesiacoch. Nie sú potrebné pre implementáciu, ale pred e, začiatkom reálneho fungovania systému e, sú tieto vykonávacie akty potrebné. Pokiaľ ide o systém ETIAS, pardon, pardon, pokiaľ ide o systém vstupov výstupov, tam pracujeme na príručke, ktorá bude tento systém mať ozremiť najmä pre ľudí v teréne, teda pohraničníkov, ale aj pre ostatných, ktorí tento systém budú používať. A, um, zároveň vyhodnocujeme vplyvy systému vstupov výstupov na procesy, ktoré prebiehajú na hraničných priechodoch. Vstup do prevádzky sa predpokladá v prípade e, systému vstupov výstupov na prvú, prvý štvrť rok roku 2022. Pokiaľ ide o systém ETIAS, e, toto je systém, ktorý vyžaduje veľký počet e, vykonávacích a delegovaných aktov a mm, je ich 13 delegovaných aktov a 16 vykonávacích aktov, čo predstavuje pomerne veľké množstvo práce, a to nie len z hľadiska e, redakčného spracovania týchto aktov, ale aj z e, posudzovania vzťahov tohto systému k iným systémom. Teda snažíme sa, aby systém bol integrovaný so systémom vstupov výstupov, teda EES, a aby sme zabezpečili, že to, čo sa technicky implementuje, bude konzistentné s ostatnými systémami, ktoré už máme, alebo ktoré momentálne sa budujú. Takže um, k delegovaným aktom tam sú tri akty, ktoré už boli plne schválené, tri akty, ktoré sú v stabilnej podobe, to znamená, existuje dohoda o e, ich obsahu, ale zatiaľ nie sú schválené a máme tiež štyri ďalšie akty, ktoré sú takmer hotové a e, očakávame, že budú stabilizované v nasledujúcich týždňoch a um, my predpokladáme, že všetky budú k dispozícii pred e, začiatkom fungovania tohto systému. Čo sa týka vykonávacích aktov, máme ich schváliť 16, 8 ich je zatiaľ už v stabilnej podobe, to znamená, máme dohodu o obsahu, 3 e, budú hotové v nasledujúcich týždňoch a posledných 5 e, tie budú dopracované v nasledujúcich mesiacoch, ale ešte stále pred začiatkom fungovania tohto systému, pričom termín začiatku fungovania systému ETIAS je naplánovaný na posledný štvrť rok, rok 2022. Systém vstupov, výstupov a systém ETIAS sú e, súčasťou novej architektúry veľkého informačného systému Európskej únie v oblasti e, e, spravodlivosti a vnútra Znamená, že všetky tieto systémy sú vzájomne prepojené na základe princípov interoperability, čiže popri implementácii týchto systémov my e, sa snažíme prispieť k implementácii a in- nariadenia o interoperabilite. Niektoré z komponentov týchto systémov e, sa koncipujú a implementujú takým spôsobom, aby ich bolo možné využívať respektíve aby bolo možné uplatňovať e, interoperabilitu jednoduchšie v budúcnosti. Implementácia oboch týchto systémov v kontexte nariadenia o interoperabilite, ale aj ich samotné implementácie, teda e, samotného fungovania je veľmi zložitá záležitosť, e, je potrebné vynaložiť množstvo zdrojov a preto komisia zaviedla niekoľko mechanizmov na monitorovanie implementácie oboch systémov na úrovni agentúr, teda v implementácii, do implementácie zapojených niekoľko rôznych agentúr, ale aj členských štátov. Cieľom je zabezpečiť, aby každý členský štát bol pripravený zároveň a to v správnej chvíli, aby sme mohli začať s reálnou živou prevádzkou týchto systémov. Ja len chcem pripomenúť jednu vec, že v obidvoch prípadoch eh, nariadení, teda systému vstupov výstupov. Aj ETIAS máme podobné ustanovenia, ktoré riešia napríklad to, že musí byť, e, všetky členské štáty musia potvrdiť svoju pripravenosť rozbenúť tieto systémy predtým, než ich e, spustíme do reálnej prevádzky. Ehm, z tohto dôvodu komisia osobitne monitoruje to, aby všetky členské štáty napredovali v implementácii týchto systémov zároveň a, tak, a, no, a to tak, aby, aby, aby boli všetci pripravení Takže chceme, aby to všetko začalo fungovať naraz a dobre. Znamená to, že vykonávame pravidelné monitorovacie návštevy v hlavných mestách na príslušnej úrovni, čiže technickej, teda úrovni technikov, odborníkov a zároveň na vyššej úrovni, politickej úrovni, aby členské štáty boli neustále informované o význame tohto projektu a um, vytvárame priebežné monitorovacie mechanizmy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby e, boli nám poskytované z členských štátov informácie, aktuálne informácie o stave. My chceme, aby sa členské štáty mali možnosť porovnávať, respektíve aby vedeli, v akom stave implementácia všade inde. Na tomto základe sme už identifikovali rad členských štátov, ktoré budú musieť eh, zlepšiť svoj príspevok k implementácii systému a už sme im to oznámili a požiadali sme ich, aby prijali nápravné opatrenia s cieľom byť pripravení v danom čase, ktoré monitorujeme s cieľom zabezpečiť, aby všetci boli pripravení tak, ako sa to od nich požaduje a aby bolo možné začať prevádzku tohto systému e, v prvom štvrť roku 2022. <clears throat> do, a je plnú prevádzku do posledného štvrť roku 2022. Ďakujem. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. A teraz máme na rade výkonného riaditeľa agentúry e Ulisa pána Garkova. Nech sa páči. Ďakujem vám za túto možnosť e, informovať o pokroke, pokroku v implementácii EES a e E, pokiaľ ide o činnosť EULISA, tak e, táto bola transparentným spôsobom e, prezentovaná Európskemu parlamentu. Boli identifikované niektoré konkrétne otázky, o ktorých bol takisto informovaný tento výbor. Tá práca pokračuje, napreduje a pri implementácii oboch systémov sa dosiahol významný pokrok, najmä pokiaľ ide o systém vstup-výstup, tak tu sú štyri hlavné prvky. Najprv je to systém ako taký. V súčasnosti sa e, identifikujú e, technické detaily a táto informácia bude poskytnutá čo najskôr. Tá druhá oblasť sa týka biometrického systému ES, e, výkon vykonávajú sa rôzne verejné obstarávania a implementácia sa očakáva v prvom štvrtroku 2020 Tretím veľkým komponentom to sú veľké informačné systémy, ktoré musia byť v súlade s príslušným nariadením. Agentúra v súčasnosti finalizuje rokovanie s viacerými dodávateľmi, aby sa zabezpečila implementácia v roku 2020. A napokon to je veľký komponent, ktorý sa týka um, zlepšenia systému, informačného systému, poskytovania uh, dá štát. E, tá práca by sa mala dokončiť do júna 2020. Okrem potrebných riadiacich štruktúr pre systém EI EES, najmä pokiaľ ide o programovú radu a e, poradnú radu, koordinuje sa činnosť agentúry s členskými štátmi a s komisiou. Systém vstup-výstup by mal byť k dispozícii členským štátom, tak aby mohli nastúpiť do fázy overovania koncom roku 2020 a tá samotná prevádzka by mala e, byť spustená vo februári 2022. Systém by mal byť schopný e, spracovať okolo 400 miliónov transakcií ročne a mali by sa týkať približne 30 tisíc hraničných prechodov v celej Európe. Doteraz teda bol dosiahnutý významný pokrok. V prvom rade agentúra spolupracuje úzko s Európskou komisiou a tá práca e, napreduje podľa plánu. E, agentúra predpokladá, že všetky delegované akty potrebné na implementáciu systému budú prijaté v prvom štvrť roku budúceho roka, aby mohla agentúra pristúpiť k technickej špecifikácii systému. Okrem toho e, agentúra takisto e, pracuje na e, rôznych ďalších postupoch, ktoré sa týkajú všetkých e, prvkov systému vstup-výstup a jeho infraštruktúry. Príslušné verejné obstarávanie bude spustené v budúcom týždni a samotná implementácia by mala začať v druhom štveť roku 2020. Takisto sa príjmajú ďalší pracovníci. E, prepašte, ale informovali nás tlmočníci, že by ste mali trocha zmierniť svoje tempo. E, zároveň agentúra e, prijíma ďalších pracovníkov na základe príslušného nariadenia. Takisto vytvárame potrebné riadiace štruktúry, vrátanie programovej, e, programového poradného výboru a robíme to v súčinnosti s členskými štátmi, Frontexom, Európskou komisiou a malo by to všetko začať fungovať koncom roka 2022. Eh, systém vstup-výstup je, ako vidíte na samotnom slajde, je súčasťou širšej iniciatívy a eh, je to za, základný systém interoperability medzi Eh, operačným riadením veľkých IT systémov. Agentúra takisto eh, pracuje v synergii s, s, s eh, so systémom EES v oblasti interoperability. Nariadenie o interoperabilite sa bude takisto príjmať v príslušnom časovom rámci do 12 mesiacov. Takisto by bolo treba pochopiť, že systém EES a ETIAS to sú dva hlavné bloky interoperability, ale nie je možné ich e, postaviť e, skôr, než bude plne spustený tento systém. E, tento slajd ukazuje, že ide o mimoriadne komplikované komplikovaný proces, je potrebné prekonávať mnohé prekažky e, a ja by som chcela poukázať na tie najdôležitejšie. Existuje veľmi veľká závislosť, pokiaľ ide o časovú implementáciu systému ES e od prijatia príslušnej legislatívy. Ehm, ehm, táto, to nariadenie je na najvyššie dôležité. A po druhé, okrem tej závislosti by som chcel hovoriť aj o dostupnosti dostatočných finančných zdrojov v rámci viacročnom finančnom rámci. Nové programové obdobie bude práve tým časom, kedy sa e, uzatvoria tie veľké a hlavné etapy vývoja systému a preto e, je potrebné, aby na toto sa prihliadalo E, tak e, pokiaľ ide o výzvy, chcel by som poukázať na tri najdôležitejšie. Poprvé to je koordinácia politického dohľadu a usmerňovania na e, centrálnej aj národnej úrovni. Implementácia EES a ETIAS by mala byť prioritovaná aj na politickej úrovni. A toto je to posolstvo, ktoré som aj včera e, odovzdal ministrom vnútra na zasadnutí Rady pre vnútorné veci. E, takisto e, implementácia systému ES a ETIAS nie je iba technickým projektom. To je potrebné si uvedomiť. Je totiž potrebné venovať dostatočný čas aj pre projektovaniu fungovania samotného systému biznis, samotného systému podnikov, takže eh, a takisto sa musí v rámci Frontexu a CEPOLu eh, pripraviť eh, príslušný program výcviku. E, to bola druhá výzva. A e, tretia výzva, ktorá sa týka jednotlivých aktérov, znamená, že máme týchto aktérov veľmi veľa. Sú to napríklad e, prevádzkovateľia letisk alebo mnohé ďalšie subjekty, ktoré musia byť do tohto plne zapojené. A toto je ďalšie veľké posolstvo pre krajiny v súvislosti s implementáciou systému. Eh, pokiaľ ide o eh, oba tieto systémy, ten časový rámec je mimoriadne krátky a je potrebné zintenzívniť naše úsilie. Najprv treba samozrejme eh, vypracovať centrálny systém, ale je pochopiteľné, že národné, jednotlivé štáty majú významnú úlohu pri zabezpečení úspešnosti tohto úspešného fungovania oboch týchto systémov. A tu treba venovať osobitnú pozornosť um, dodržiavaniu potrebnej ochrany údajov, aby sa zabezpečila potrebná ochrana a bezpečnosť oboch systémov. A napokon e, Európsky parlament samozrejme musí byť priebežne informovaný o vývoji oboch systémov a musí e, dohliadať na, tom, na to, aby aj členské štáty riadne prispievali k úspešnosti jeho úspešnej implementácii. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu, pokiaľ ide o um, situáciu v EU Lisa, ale teraz poprosíme pána Luisa de Eusebio Ramos, ktorý je zástupcom riaditeľa pre spôsobilosti z Europolu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem a želám aj všetkým veľmi príjemný deň. Ja sa teším, že mám túto možnosť informovať dnes o vývoji týchto dvoch dôležitých systémov z pohľadu Europolu. Hovoríme teda o systémoch EES a ETIAS. Pomôžem si týmito slajdami. Akú úlohu zohráva Europol v tomto veľmi dôležitom projekte? Ako viete, e, nariadenie o interoperabilite ustanovuje, že Europol Europol musí zabezpečiť riešenia prostredníctvom prístupu k portálu e, pre e, orgány riadenia hraníc. My sme identifikovali už aj riešenia, pokiaľ ide o osoby prichádzajúce do šengenského priestoru. Europol bude mať takisto výhody z tohto systému, pretože povolujúci úradníci Europolu budú mať v rámci interoperability prístup k potrebným údajom. Je to teda jedinečná príležitosť na to, aby sa zosúladila činnosť eh, pohraničných orgánov, ako aj eh, ďalších orgánov v prospech občanov. bude to napomáhať činnosti eh, orgánov plánov na ochranu hraníc, pokiaľ ide o e, situáciu v oblasti imigrácie. Europol má jednoznačný mandát v rámci nariadenia o interoperabilite, pretože má vytvoriť systém umožňujúci prístup príslušným príslušníkom orgánov na ochranu hraníc k potrebným údajom. Europol má v tomto smere vybudované systémy, ako aj potrebné potrebnú, inter, potrebné rozhria, rozhranie, cez ktoré sa bude poskytovať prístup k databázam. Predpokladá sa, že by sa to malo ukončiť v roku 2020. Čiže toto rozhranie by malo byť k dispozícii v budúcom roku a môžem potvrdiť, že Europol e, sa snaží dôsledne uplatňovať agendu interoperability a urobilo veľa preto, aby toto rozhranie k umožňujúce prístup k databázam bolo e, e, sprístupnené čo najskôr. Ešte je potrebné tento portál zdokonaliť, vylepšiť, ale to by sa malo stať v krátkom čase, čo znamená, že Europol je v súčasnosti dobre pripravený na realizáciu tohto dôležitého projektu. Nechcel by som hovoriť o podrobnostiach architektúry systému, som si istý, že vy poznáte tento obrazok. Chcel by som vás upoznaniť len na to, kde môže Europol prísť prispieť k agende interoperability. Ako vidíte, tu máme rozhranie, e, ktoré e, poskytuje Europol a to bude nástrojom na integráciu medzi európskym portálom Search, ktorý máme hore, ako aj dátami, ktoré má k dispozícii Europol. Čiže k týmto bude prostredníctvom tohto e, portálu zabezpečený prístup a integrácia všetkých týchto e, systémov a takisto tí e, pracovníci Europolu, ktorí majú príslušné oprávnenia, budú môcť pomôcť e, všetky tieto údaje získať v rámci agendy interoperability. Čiže my e, hovoríme o šengenskom informačnom systéme a systémoch, ktoré spravuje Europol. Teraz, ako je sirene a podobne. Teraz pracujeme aj na tých podrobnostiach celkového projektu. Minulý rok sa zabezpečilo popotrebné riadenie tohto projektu a bolo prijaté rozhodnutie, že sa ustanoví e, programová rada pre interoperabilitu, aby sa zabezpečilo, že agentúra bude mať k dispozícii všetky potrebné zdroje na realizáciu projektu. Zároveň v máji e, sa e, pripraví e, cestná mapa pre EU Europol interoperabilitu. Je to veľmi dôležitý dokument pre uh, uh, zabezpečenie interoperability a, preklad, a jeho časový rámec a všetky tieto dokumenty budú preložené aj do všetkých jazykov a budeme sa snažiť, aby sa dodržali všetky časové termíny. Zároveň úzko spolupracujeme s komisiou, s Frontexom, s EULISA a tento projekt interoperability interoperability je veľmi dobrým príkladom toho, ako komisia a jednotlivé agentúry spolupracujú e, v tomto smere. My zabezpečujeme technické vstupy pre jednotlivé aspekty projektu a e, plnenie vykonávacích aktov, ale zároveň poskytujeme aj technické riešenia a zabezpečujeme, aby všetky zdroje boli dobre zosúladené s potrebami jednotlivých agentúr. Takisto budúci rok budeme pracovať na zabezpečení e, potrebnej infraštruktúry umožňujúcej spracovať veľký objem transakcií, ktorý sa očakáva v roku 2020. E, toto sú e, jedno, jednotlivé výzvy. Už som hovoril napríklad o infraštruktúre, o technickej infraštruktúre Europolu, ktorá e, je dôležitá z dvoch pohľadov. Poprvé, ide tu o dostupnosť. Systém musí zabezpečiť dostupnosť 20, v, nepretržite 24-7 a je takisto potrebné potrebné, aby sa e, prostredníctvom systému poskytovali aj potrebné e, spravodajské informácie, ale to súvisí aj s jednotlivými e, možnosťami Europolu získavať údaje a potrebujeme v tomto smere všetky systémy konfigurovať. Ďalej to je e, eskalovateľnosť systému, čo znamená, že systém musí byť schopný rastu, to znamená, že musí sa zvýšiť jeho schopnosť spracovať všetky prichádzajúce žiadosti, predovšetkým v súvislosti s ES a ETIAS a musí to dokázať v primeranom čase. Teda to takisto vyžaduje potrebnú infraštruktúru. Ďalej sú to operačné procesy. Je potrebné definovať, ak ako Europol pracuje s informáciami, ako riadi informácie a zároveň zabezpečiť aj súlad, zhodu e, a zabezpečiť, že všetky tieto procesy a riešenia sú v plnom súlade s nariadením o ochrane údajov, ako aj s právnym rámcom agentúry pre základné práva a napokon o zdrojoch. Je potrebné zabezpečiť tie zdroje, ktoré nám umožnia dosiahnuť úspešnú realizáciu projektu. Tu by som chcel skutočne oceniť prácu Európskeho parlamentu a poďakovať sa mu za podporu. V budúcom roku 2020 e, za predpokladu, že budeme mať príslušné zdroje, budeme môcť dosiahnuť ďalší pokrok a veľmi sa tešíme aj na ďalšiu podporu tohto parlamentu v nadchádzajúcom e, roku. To je všetko, čo som chcel povedať a budem k dispozícii na vaše prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Eusebio. A teraz e, poprosíme posledného člena nášho panelu, skôr než e, odovzdám slovo e, tým z vás, ktorí sa prihlasili o slovo a dám slovo pánovi Fabrice Leggeri, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, vážení poslanci, dámy a páni. Ako vidíte, je to skutočne tímová práca. My spolupracujeme s Generáliteľstvom pre vnútorné záležitosti, s EU lísou a budem hovoriť o ETIAS, systém ETIAS, aj krátko o systéme vstup-výstup. Určite to teda tímová práca, no a z pohľadu Frontexu a Európskej agentúry pre straženie pobržia hraníc, je jasné, že e, budeme všetci partnermi v každodenných aktivitách, že to nesúvisí s nejakou dočasnou krízovou situáciou. Nehovoríme tu o hasičoch, o hotspotoch. Mm, hovoríme tu o v podstate každodennej práci. Kontext e, Frontexu vytvorenia špecifické jednotky, Európskej ústrednej jednotky. Je to súčasť väčšieho programu agentúry, ktorý obsahuje rôzne prvky v oblasti operability. A budem hovoriť o tom, ako sa to pretavuje do našej každodennej práce. Máme teda jednu centrálnu jednotku ETIAS, ktorú musíme vytvoriť, no ale paralelne k tomu máme program pre SIS 2 pre európske týmy e, stražiace hranice a obrežia. Taktiež e, tu máme ďalší prvok, ktorý je treba zaviesť a to je e, prístup k spoločnej databáze na analytické účely. Taktiež EULISA a členské štáty sú podporované pri implementácii systému vstup-výstup, k tomu sa ešte vrátim. Budem hovoriť o interakcii s členskými štátmi ohľadom hraničných prechodov. No a ďalej je tu úloha zisťovania viacnásobných identít prostredníctvom detektoru e, viacnásobných e, totožností pre členské štáty. Takže vidíte, že ústredná jednotka ETIAS je jedným dôležitým aspektom, ale nie je to samozrejme celý projekt. Program ako som povedal, je riadený výborom, ktorému ja pravidelne predsedám. Taktiež máme správu o implementácii ETIASu pre parlament. E, nebudem ju celú opakovať. Chcel by som len uviezť hlavné aspekty ktorý sme pokročili v našej práci. V poslednom notifikačnom období sme najprv zorganizovali schôdzu pre našich vnútorných aktérov, keďže vytvorenie ETIAS bude mať taktiež dopad na náš mandát a na naše vnútorné pracovné toky. A taktiež musíme zaručiť, že všetci riadne pochopia fungovanie systému ETIAS, nariadenia o ETIASe a taktiež, čo sa očakáva. Ďalší dôležitý krok. Museli sme zosúľadiť pracovné aktivity e s EU-lisou, takže je tu o plánovanie, musíme sa zosúľadiť s partnermi, Taktiež pripravujeme naberanie nových zamestnancov pre skupinu Task Force, ktorú máme e, na, e, pre ETIAS a taktiež pre otázky interoperability. 1. januára 2019 sme o tom podali správu. A taktiež vytvárame definície a podmienky nameranie zamestnancov e, ústrednej jednotky. Taktiež pracujeme na identifikácii miesta, sídla. Taktiež e, to budeme musieť stanoviť, tak aby podľa nášho plánu v roku 2021 sme mali pripravené priestory, kde spustíme vo Varšave v ústredí agentúry fungovanie tejto jednotky No ale taktiež to musíme zosúľadiť s načasovaním budovania nového ústredia, novej centrály, keďže agentúra rastie. Takže budeme mať dočasnú ústrednú jednotku a potom túto dočasnú strednú jednotku presťahujeme do novej budovy, kde bude aj nová centrála ale sú tam samozrejme rôzne otázky, ktoré musíme vyriešiť, ako napríklad potreba kritickej kľúčovej infraštruktúry, núdzové plány v úzkej spolupráci s komisiou. Tam sú veľmi špecifické ustanovenia, o ktorých rozhoduje zákonodárca. No a taktiež pracujeme na objasnení konkrétnych zodpovedností v súvislosti s obchádzaním s osobnými údajmi. Sme taktiež v úzkom kontakte s eh, Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Plánujeme najprv, že budeme pokračovať v našej podpore Európskej komisii pri vypracovávaní delegovaných a vykonávacích aktov spoločne s EU-LISA, podporujeme EULISA tým, že im zasielame údaje a revidujeme technické špecifikácie systémov, ktoré sú stanovené v nariadení. Takže posielame údaje komisia EU LISA. Taktiež stále viac podporujeme členské štáty pri organizácii rôznych schôdzí pre komunitu pohraničníkov spoločne s komisiou EULISou a Europolom pretože vidíme, že nariadenie ETIAS bude mať dopad na ich každodennú prácu. To už som hovoril na začiatku. Vidíme, že sme každodennými partnermi na operatívnej úrovni s pohraničníkmi. Taktiež úzko spolupracujeme s komisiou, Europolom, Frontexom, EULISou. Máme každý mesiac koordinačné stretnutia. Nedávno sme tiež zistili, že treba vytvoriť e, podporné centrum pre systém ETIAS aj pre systém vstup-výstup, tak aby sme mohli pripraviť ďalší systém pre, pardon, ďalší centrum pre systém vstup-výstup pre implementačnú jednotku. Rovnako tak sme zistili určité rizikové aspekty, ktoré sú popísané v našej správe. Po prvé, schválenie legislatívnych a technických noriem. Tam je riziko, ktoré môže alebo nemusí mať dopad na ústrednú jednotku. sa týka eh, naberania zamestnancov pre túto centrálnu jednotku ETIAS, tak to je taktiež veľmi dôležité. Využijeme EPSO a Frontex, pretože bude musieť nabrať 250 eh, zamestnancov, ktorí budú pracovať na zmeny Musia mať títo zamestnanci špecifický profil a pritom to nás teda podporí EPSO, aby sme sa dostali čo najviacej kandidátom. Samozrejme, Centrum podpory eh, prepravcov to je taktiež potenciálne rizikový aspekt, pretože s priemyslom môžeme rokovať podobným spôsobom ako s prepravcami. Je to teda kľúčové a musíme to celé urýchliť a byť s nimi v intenzívnom kontakte. Naše plánovanie na vysokej úrovni hlavných aktivít, ako som povedal, radi by sme si prenajali priestory, tak aby v máji 2021 už sme ich mohli používať. Hovorím tu teraz o tej dočasnej ústrednej jednotke ETIAS, takže od maja 2021 by to bolo už prevádzke a chceme eh, správcov spisov eh, v dvoch častiach najať v roku 2021 a potom v roku 2022 ten zvyšok. Ako som povedal, pripravíme Centrum pre podporu prepravcov vzhľadom na implementáciu systému vstup-výstup a podľa informácií, ktoré máme v dispozícii, Centrum na podporu predpravcov by malo byť funkčné od začiatku roku 2022. Takže toľko k ústrednej dotke ETIAS. Hovoril som o systéme vstup-výstup. Napriek tomu, že zákonodárca, keď schvaloval systém vstup-výstup, vtedy ešte nespomenul úlohu Frontexu. Už to bolo totiž veľmi dávno, v roku 2014, už skutočne veľmi dávno, v porovnaní s legislatívou, ktorá je v platnosti teraz. A preto Frontex bol vyzvaný zo strany komisia a EU LISA, aby sa zapojil do týchto aktivít a oni samozrejme sú ochotní. Predovšetkým poskytujeme podporu komunite pohraničných agentov. Vidíme, že interoperabilita medzi eh, ETIASom a systémom vstup-výstup bude stále viac meniť prácu týchto pohraničných agentov. V podstate sa ich práca bude modernizovať ale my to musíme pripraviť, musíme ich pripraviť na tieto zmeny, pretože tu ide o to, že sa tým vytvorí v podstate moderný aktuálny systém všetkých členských štátov. Takže máme e, nový systém pohraničné pobrežné stráže 2.0, vstúpi do platnosti zajtra, začneme nové školenia, už Nejaké školenia prebehli spoločne s CEPOLom a EU LISA. Sa budú teda školiť pohraniční agenti a budeme využívať náš mandát aj na spustenie pilotných projektov. Už sme začali s niektorými pilotnými projektami, ktoré by mohli vydlaždiť cestu novým technológiám a novým spôsobom postupov a k implementácii systému vstup v členských štátoch. Čo sa týka um, pohranič, pardon, hraničných prechodov, tak tie taktiež musia byť na novo vybavené. EULISA a CEPOL spolupracujú a my taktiež sa posnažíme vystupňovať našu podporu, pokiaľ dôjde k nejakým ťažkostiam a pokiaľ budeme mať príležitosť rozmiestniť podporu na niektoré hraničné prechody. Máme tu tradičné témy, ktoré súvisia s mandátom Frontexu. Keď hovoríme o mandáte Európskej pobrežnej pohraničnej agentúry, tak eh, si možno spomeniete na migráciu, neregulárnu migráciu alebo bezpečnosť, ale chcel by som povedať, že Samozrejme riešime aj riziko nelegálnej migrácie, bezpečnostné riziko v súvislosti s páchateľmi, s potenciálnymi zahraničnými bojovníkmi, ale hlavne chceme podporovať bona fide cestujúcich Takže každý rok máme viac než 600 miliónov legálnych prekročení hranice a väčšina z týchto ľudí sú občania EÚ. Takže keď porovnáte týchto 600 miliónov prekročení hranice s 150 tisíc nelegálnymi prekročeniami, ktoré sme mali minulý rok, tak vidíte, že sa oplatí investovať aj do tých legálnych po prekročení hranice, tak aby sme boli pripravení a mali kapacity správania hraníc, ktoré sú na úrovni našich víziev, pretože správanie hraníc je hlavne o cezhraničnej mobilite ľudí a tovaru. Ďakujem. Ďakujem, pán Ledgeri. Takže teraz prišiel čas na otázky. Poslanci sa môžia, môžu hlásiť. Vidím, že pani Strik sa prihlásila ako prvá. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vaše prezentácie. Celý tento projekt, celý tento systém ide ruka v ruke s rôznymi obavami, čo sa týka záruk a správnosti údajov, pretože keď sa niečo pokazí a napríklad zlyhajú datové systémy, tak to môže mať dopadať na jednotlivcov. Mám teda pár otázok. Ja to chápem tak, že princíp obmedzenia účelu nebol pozmenený, Môže to byť, môžete to zaručiť? Pretože celý systém v podstate implikuje, že viac údajov môže byť e, konzultovaných zo strany rôznych úradov za rôznym účelom. Takže ako chcete zaručiť, že tento princíp obmedzenia účelov bude rešpektovaný? Ďalej, Máme tam doložky o nediskriminácii a ustanovenia o rešpektovaní základných práv, ale predovšetkým táto otázka diskriminácie. Ja si dokážem predstaviť, že štátni príslušníci tretich krajín nie sú primerane informovaní o týchto databázach, alebo informácie o nich nie sú riadne e, stanovené v týchto databázach. Takže ako sa vyhnúť diskriminácii týchto osôb. Takže ako chcete zaviesť riadne záruky, aby sme sa vyhli takejto diskriminácii? A taktiež eh, označovanie alebo zvýrazňovanie, toto taktiež môže mať veľký dopad. Má dotknutá osoba potom príležitosť opraviť alebo vym, nechať vymazať svoje údaje, pokiaľ nie sú správne. Komisia by taktiež mala vypracovať delegované akty, pre záruky a podmienky takéhoto zvýrazňovania, označovania. Ako to vyzerá tam? Možno by sa komisia mohla viac vyjadriť ku konkrétnym kritériám, ktoré budú stanovené v delegovaných aktoch. No a posledná otázka sa týka dohľadu a presadzovania. My sa budeme spoliehať na národné dozorné mechanizmy. Vieme, že majú obmedzenú kapacitu, pretože im týmto pribudne práca okrem ich bežných úloh Takže ako komisia plánuje, že budú zvládať tieto nové úlohy a to efektívne? Ďakujem. Teraz pani Keller. Ďakujem. Ďakujem vám za túto e, uistujúcu e, e, prezentáciu, ale mám niekoľko technických otázok a potom také širšie otázky. Pán e, e, Garkov, tá tabulka bola veľmi zaujímavá, ale ťažko čitateľná. Mohli by ste nám povedať, čo je European Search Portal? Čo to je, pre koho to je určené, ako to funguje? Sú to národné administratívy, ktoré by mohli tento portál využiť? A ako funguje Multiple Identity Detector? E, Takisto si myslím, že je to mimoriadne dôležité. Pán Selon, vy ste hovorili o 13 ehm, delegovaných aktoch a 16 vykonávacích aktov, ale my k tomu už nemáme čo povedať, keď to je delegované, alebo mohli by sme k tomu mať nejakú bližšiu prezentáciu, najmä pokiaľ ide o e, výzvy alebo niektoré ťažkosti, ktoré by v rámci delegovania bolo potrebné Um, um, zdôrazniť, pretože ste povedali, že možno, že nie všetky členské štáty sú už pripravené, ale keď ste hovorili o delegovaní, nie je mi celkom jasná tá logika. Pán Ležery, vy ste hovorili o spolupráci s ostatnými tu prítomnými štruktúrami. Mohli by ste nám vysvetliť, ako, akým spôsobom je organizovaná táto tímová práca na európskej úrovni, ale aj s národnými orgánmi? Eh, čiže máte nejakú, eh, nejaký systém riadenia, vzdielanie úloh alebo riešenie ťažkosti, ako to teda funguje. A druhá otázka na vás. Vy ste hovorili o tých eh, výzvach. Máte nejaký krízový scenár pripravený? Ste teda pripravení riešiť nejaké osobitné ťažkosti, ktoré by mohli ohroziť ten systém, ktorý ste vybudovali. Ďakujem. Mr. Tudorači, that's your floor. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník. Mohli by sme začať takým Oscarovým momentom. Ja by som chcel poďakovať eh, účastníkom nášho panelu za to, že sem všetci prišli aby nám vysvetlili, o čom tá interoperabilita bude, pretože ja vidím poprvýkrát, alebo teda počujem poprvýkrát zástupcov agentúra komisie hovoriť e, komplementárne o tom, ako chcú túto pomerne zložitú záležitosť e, vyriešiť. Takže ďakujeme za to, že ste nám priblížili, ako táto interoperabilita bude v praxi vyzerať. Ja mám teraz tri otázky. Prvá sa týka bezpečnosti. Tieto systémy a mnohé, mnohé prístupové body, ktoré vytvoríme, teda prístup budú mať pohraničníci. Fakt, že tieto systémy sú interoperabilné, znamená, že budú musieť byť prepojené. Tu vznikajú aj mnohé rizika z hľadiska bezpečnosti. A my vieme, že ľudský faktor niekedy býva väčším problémom než technológie z hľadiska bezpečnostných rizik. Čiže sa chcem spýtať, ako plánujete zabezpečiť e, napríklad e, správnu prístupovú kontrolu e, pri prihlasovaní jednotlivých príslušníkov agentúr, ale aj príslušníkov pohraničných zložiek jednotlivých členských štátov, ktorí budú využívať tieto systémy teda prístupové práva. Druhá vec, prepoja, prepájania. Teraz hovoríme o umelej inteligencii a novej stratégii, s ktorou komisia chce prísť e, a ktorá bude hovoriť o e, správe dát, siete 5G a ich bezpečnosť. Skrátka, vzniká tu v digitálnom, digitálnej sfére množstvo komplikovaných záležitostí a my máme infraštruktúru a software, ktoré, a toto je možno otázka skôr na pána Garkova, ktoré sú e, súčasťou týchto nových systémov a prešli už určitým auditom a certifikáciou. Um, a ja som videl na tom dashboarde, na tom ovládacom paneli, ktorý ste nám ukázali, že sme momentálne v kľúčovom bode, kedy sa rozbehne obstarávanie týchto systémov. Ja predpokladám, že bezpečnosť komponentov, ktoré obstarávate, bude jedným z kritérií. Tak sa chcem spýtať, ako to chcete zabezpečiť. A ďalšia vec, harmonogram. Keď sa pozriem znova na ten váš ovládací panel, tak je to veľmi komplikovaná operácia. Sú tam rôzne komponenty interoperability, ktoré kde prebieha paralelne niekoľko procesov. Ja sa chcem spýtať, akú rezervu máte v tom plánovaní, pretože vzhľadom k tomu, aké riziko tieto plány so sebou nesú. A tiež vzhľadom k tomu, že hovoríme, alebo teda, teraz v tejto chvíli ešte chýba viacero e, kúskov tejto skladačky. Mm, nie sú dokončené všetky vykonávacie delegované akty ani tých dvoch systémov ES a ETIAS. Teda, koľko, akú rezervu ste si nechali a do akej miery sa spoliehate na pripravenosť členských štátov um, zoperatívniť tie prístupové body a um, zabezpečiť, aby to fungovalo z ich strany. Dobrá. Tretia otázka sa týka školenia. A teraz myslím na školenie nielen zo strany vašich uh, pracovníkov, ale teraz uh, hovorím k pánu Ležerimu a um, zastupcom agentúr, ktorí budú používať tieto systémy z hľadiska uh, školenia um, účastníkov z členských štátov pretože teraz e, vidíme na základe misií Cheval, e, kde sa hodnotí systém SIS a VIS, teda systémy SIS a VIS, tak e, ešte stále sa ukazuje, že množstvo policajtov a pohraničníkov v členských štátoch, ktorí nevedia tieto systémy používať správne, čiže my môžeme očakávať, že to sa stane aj s týmito systémami, o ktorých hovoríme dnes a preto sa chcem spýtať, akým spôsobom plánujete zabezpečiť e, preškolenie pracovníkov na úrovni členských štátov. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Ernst. Chcela by som hovoriť e, vo svojom rodnom jazyku. Chcela by som povedať, že som prekvapená, že 30 rokov po odstranení berlínskeho múru a všeobecne ehm, tejto steny medzi východom a západom, tu hovoríme o budovaní nového múru. Ja by som si to vtedy nebola pomyslela. A myslím si to také zvláštne deja vu. Takže, ako viete, Naša politická skupina podporuje interoperabilitu medzi policiami, policajnými jednotkami. Myslíme si, že je dobré, aby spolupracovali. Mnohé príklady súvisiace s terorizmom aj v Nemecku o tom svedčia, no ale čo nepodporujeme, je úzke prepojenie s migráciou. A tak ako vy to popisujete, tak to prísne odmietame, to viete. Takže to čo ste tu teraz predstavili, to absolútne odmietame. Mám pár otázok, logi- ktoré z toho logicky vyplývajú. Povedali ste e, na začiatku, alebo komisia to bola, že koherentnosť s inými systémami, tam je to ešte otvorené, niektoré aspekty, možno by ste to mohli lepšie pod- popísať, čo presne ešte otvorené, čo konkrétne ešte v tej koherentnosti medzi rôznymi systémami ešte treba dorobiť. Ďalšia vec, to už povedala pani Strik, predrečníčka, ochrana údajov. Ja mám rovnakú otázku, takže prosím, zaujmite k tomu stanovisko, ako e, sa zaručí ochrana osobných údajov. Po tretie, povedali ste, že čo sa týka implementácie zo strany členských štátov, tak tam je ešte čo zlepšovať. Mňa by osobne zaujímalo, čo presne sa tam dá ešte zlepšovať, čo očakávate od členských štátov, akými mechanizmami chcete zaručiť, že sa to aj zlepší, aké sú príčiny, že sú tam také veľké rozdiely v stave veci. No a posledná vec a to je pre mňa osobne dôležité. Mňa to malo, zaujímalo by ma, koľko celá tá sranda vlastne stála. Koľko to stojí, keď tie celé systémy musíte prepracovať, zaviesť, školenia, zamestnanci. No a z akých prostriedkov vychádzate, ako to komisia naplánovala a čo si myslíte, aké prostriedky musia potom vynaložiť ešte aj členské štáty. Takže tak, aby sme mali predstavu, čo e, očakáva členské štáty. Ďakujem. Pán Brajer, máte slovo. Ďakujem. V prvom rade chcem e, zdôrazniť, že toto sú chybné politiky, pretože systém vstupov výstupov spočíva na e, automatickom a hromadnom zbere údajov všetkých cestujúcich bez ohľadu e, na to, kto je nejakým podozrivým alebo nie. Čiže e, musíte si byť iste vedomi toho, čo hovorí e, súdny dvor ohľadom záznamov PNR a pokiaľ ide o ETIAS, tak tam je automaticky v systéme zakotvená diskriminácia, a falošné pozitíva a o tomto sa už súd vyjadroval tiež. Ja si nemyslím, že tieto systémy mali vôbec byť vytvárané, ale moja otázka sa týka správy Europolu, kde je spomenutých niekoľko zaujímavých e, a zložitých záležitostí. V prvom rade hovoríte, že sú rozdielne požiadavky na utajenie v jednotlivých národných databázach, respektíve medzinárodnými databázami. Mohli by ste priblížiť, v čom tieto rozdiely spočívajú? Po druhé hovoríte, že šifrovanie môže e, zabezpečiť časť ehm, alebo môže byť časťou toho riešenia, môže zabezpečiť časť toho zabezpečenia. Ja by som povedal, že všetko bude šifrované. či Máte na mysli, že niečo nebude? A tiež ste spomenuli nejaký watchlist, nejaký zoznam podozrivých a ja sa chcem spýtať, kto bude na tomto zozname, keďže kritéria sú veľmi hmlisté, ťažko definované, kto bude v budúcnosti um, považovaný za takéhoto podozrivého, že, alebo niekoho, kto možno spácha nejaký trestný čin v budúcnosti. Ďakujem, pán Lerner. Prepačte, ja som tu nebol na začiatku diskusie. Pôvodne som nechcel nič e, ani hovoriť, ale e, počul som o e, tom európskom vyhľadávacom portáli a repozitári a mne to pripomenulo dobré časy, keď sme o podobných veciach diskutovali v tejto snemovni a musím povedať, že som prvýkrát navštívil Eulízu v Štrásburgu a e, dostali sme sa do podzemnej tejto haly, kde všetky tieto služby sú centimetre od seba. Toto sú servery, ktoré sú oddelené a budované samostatne na základe rôznych e, politík a rôznych generálnych riaditeľstiev, ale ja, keď sme teda túto návštevu e, uzavreli, som vysvetľoval svojim voličom mojej dedine a, a oni reagovali tak, že boli prekvapení a oni nepovedali, že wow, to je super, že máme toľko služieb, ale boli prekvapení z toho, že tie systémy spolu nekomunikujú, teda interoperabilita ne, od začiatku ako si nebola riešená. Čiže potom je tu problém bezpečnosti a základných e, práv z hľadiska interoperability. My nemeníme prístupové práva a snažíme sa zaviesť ochranu osobných údajov v mnohých oblastiach aj vďaka e, výhradám Európskeho parlamentu, ale e, my tie poistky musíte mať, takže musíme mať. Takže som rád, že um, takéto niečo sa deje. Rád, rád tu vidím všetkých zástupcov agentúr. Je to veľmi dobré znamenie, že sa zbavíme tohto prístup, horizont, e, pardon, vertikálneho prístupu k bezpečnosti a zdieľaniu dát v Európskej únie. Ja som rád, keď počujem, že implementácia ide správnym smerom. A Ehm, samozrejme, aj my v parlamente budeme musieť odviezť nejakú prácu. No a budúci pondelok e, budeme e, na Libe mať prezentáciu o systémoch, myslím, ETIAS a ECRIS a budeme môcť, e, môcť túto tému začať v Európskom parlamente riešiť komplexne, ale samozrejme máme určité časové obmedzenia. A Radi s vami budeme spolupracovať. A ešte otázka, ktorú som nepoložil a to by som práve asi mal, keďže ide o priestor na otázky a odpovede e, k rozpočtu. Pred pár týždňami sme rokovali o tejto veci a bol problém e, ani nie tak s celkovou výškou rozpočtu, ako skôr s harmonogramom, e, kde bol problém s tou interoperabilitou a s tým, že každá agentúra si robí svoj systém a každá dostáva nejaké nové úlohy a žiada o, nové, no, o navyšovanie rozpočtových prostriedkov. Pán Garkov, ja, som, ja sa chcem spýtať, či to ešte je problém, alebo je to vec, ktorá sa medzi tým vyriešila. No a v budúcnosti, pokiaľ ide o personálne zabezpečenie, my sme informovaní, že je problém získať eh, dostatok eh, kvalifikovaných pracovníkov a prípade vstupno-výstupného systému ehm, to napríklad znamená, že bude preberať ľudí z iných systémov a v prípade interoperability to možno má aj význam, ale aká je vaša predstava v personálnom fungovaní vašej agentúry? Budete mať dosť ľudí? Ďakujem, pán Lenis. Teraz, eh, pani Edštatler, mali ste aj vy otázku? Nie? Mm, nie. Dobre, takže ste tu štyria, navrhujem, aby ste si každý e, vyhradili 3 minúty, aby sme to zbytočne naťahovali. Reagujte prosím na otázky, ktoré vám boli položené. Teraz sa obraciam na členov nášho panela. Možno pán Ledgery by mohol hovoriť e, posledný, tak v tom istom poradí, ako sme to mali predtým, ako prvý možno vy, pán Sutton. Ďakujem veľmi pekne za tieto eh, otázky. Budem mať problém na ne odpovedať za 3 minúty, ale dobre. V prvom rade obmedzenie prístupových práv a kto bude mať prístup k čomu. Každé nariadenie hovorí jasne vo svojich ustanoveniach o tom, na aké účely sa eh, ktorý orgán má možnosť pripojiť ku ktorému systému. A my toto implementujeme takým spôsobom, že to bude plne konzistentné. Takže každý operátor alebo koncový používateľ bude mať prístup len k tým veciam, na ktoré má nárok v zmysle nariadení. Čiže budeme, budeme konfigurovať určité užívateľské profily, ktoré budú platné aj z hľadiska interoperability, aj pre jednotlivé individuálne systémy a v týchto užívateľských systémoch nastavíme prístup podľa toho, čo hovoria nariadenia. Po druhé, prístup do systémov je definovaný aj, alebo teda na, v princípe na báze need to know, teda kto čo potrebuje vedieť. Tak, takže cestovný doklad napríklad dáme tomu, človek príde na hranicu a pohraničník drží jeho doklad v ruke bude môcť lustrovať v systémoch len dáta, ktoré sú relevantné z hľadiska jeho posúdenia, či tá osoba pred ním nie je náhodou nejaký páchateľ. Iné oprávne bude mať policia alebo vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje trestnú činnosť. E, čiže bude možnosť do databáz, do systémov prístupovať a vyžadovať si údaje len na základe toho, e, akú činnosť daný e, aktér a konečný užívateľ vykonáva. Ďalej, pokiaľ ide o ustanovení VETIAS a iných systémoch. E, kolegium v liste špecifikovalo, že ehm, dotknutá osoba z hľadiska ochrany osobných údajov, údajov bude mať e, možnosť zistiť, aké údaje sú o nej v systéme, bude mať právo e, zmeniť alebo požiadať o výmaz údajov, čiže v zmysle nariadenia GDPR, toto je implementované aj pre tieto systémy. Ja, vás len, ja, ja vám len môžem pripomenúť, že oba systémy a budú obsahovať nástroje, ktoré bude dotknutá osoba, cestujúci, mať k dispozícii, aby zistila, aká je situácia v týchto systémoch hľadom jej osobných údajov. Čiže to sa týka v prípade sú povolení e, na cestu a, alebo pobyt a Ide o to, aby osoba mala prehľad o tom, aké údaje sú v systémoch o nej. A mm, tiež e, tie údaje tam budú chované len e, po maximálnu dobu pobytu. A potom to bola otázka na entry-exit systém a ETIAS, kde my máme veľmi významnú šancu um, pomôcť koncovým používateľom. V týchto systémoch, dajme tomu, pohraničníci nemajú možnosť zadávať údaje, alebo vždy, keď niečo bude pohraničník musieť urobiť, tak uh, ten systém jasne bude indikovať, čo treba urobiť. A bude viesť toho koncového užívateľa, toho pohraničníka krokmi, ktoré treba vykonať. Ak treba niečo zadať, tak ho vyzve, že to treba zadať. Čiže neponecháva veci na rozhodovanie, ale ak je nejaká informácia vyžadovaná, tak v správnej chvíli mu to naznačí. Pomáha teda zabrániť ľudským chybám, ktoré, u ktorých môže dôjsť pri používaní tých systémov. Pokiaľ ide o rozpočet na fungovanie týchto systémov, my máme finančné um, detaily, ktoré sú zviazané s každým nariadením, ale je tu ISF, sekcia hranice, kde sa snažíme na pozemnej hranici osobitne na, pohra- na hraničných priechodoch na pozemnej hranici zlepšovať situáciu tak, aby sa uľahčil prechod hranicou implementáciou fotometrických eh, systémov a aby sa využila možnosť takéto facilitácie aj prostredníctvom pozmeňovacích návrhov Schengenského hraničného kódexu, čo e, vstupuje do platnosti, alebo vstúpilo do platnosti paralelne s nariadením o entry-exit systéme. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz, pán Garko, vaša reakcia na otázky, ktoré vám boli položené. Ďakujem, pokúsim sa zmestiť do tých troch minút. Pokiaľ ide o súk- ochranu súkromia a ochranu osobných údajov, e, máme v legislatíve záruky, ktoré agentúra plne implementuje, respektíve e, v procese implementovania systémov vstupu, výstupu a ETIAS sa snažíme tieto garancie e, premietnúť do praxe a myslíme si, že dostatočne. Pokiaľ ide o ESP, to padlo tu na to otázka, ESP bude pomáhať vo vstu- v zadávaní informácií efektívnejšie bez, bez zmeny prístupových práv. Čiže nemalo by ísť o vytvorenie cesty prostredníctvom ktorej hoci kto môže zadať čokoľvek. Ide len o to, aby um, príslušníci mali rýchlejší prístup k informáciám, ku ktorým legálne môžu pristúpať v tomto systéme. A pokiaľ ide o e, e, architektúru interoperability, chceme zabrániť tomu, aby jeden človek môže, mohol využívať viacero e, z odsudzených totožností, ako to bolo v minulosti v prípade teroristických útokov. E, ďalej pre ETIAS a EES máme e, programové riadiace skupiny a platformu spolupráce a partnerské agentúry sú tam zastúpené Frontex a Europol spolupracujeme s komisiou, takže sa snažíme tú koordináciu riešiť a príprava na kybernetické útoky to bereme veľmi vážne. Um, požiadavky na bezpečnosť systémov sú zakotvené v špecifikácii a členské štáty spolu s agentúrou a komisiou um, vypracúvajú predlohu bezpečnostných požiadavek, ktoré členské štáty následne môžu uplatňovať vo svojom obstarávaní na národnej úrovni. A tiež čiastočne odpoviem e, na otázku na bezpečnosť pána Turakého. Takisto ide o, teda pri obstarávaní máme stanovené určité základné požiadavky na bezpečnosť, ktoré sú premietané do všetkých e, víziev um, každý prenos sa realizuje šifrovaným spôsobom v sieti a pokiaľ ide o harmonogramy, tak tie, um, tie termíny sú pomerne prísne. A je treba splniť určité politické termíny. najmä pokiaľ ide o závislosť od členských štátov, ktorá je mimoriadne vysoká pretože už na ústrednej e, úrovni sa nedá urobiť všetko v prípade, že členské štáty nebudú schopné urobiť svoju úlohu na svojej úrovni. Až potom sa môže pokračovať ďalej. Ďalej e, pokračujeme spolu s Cepolom a e, preto e, sa bude prvý tréning konať v roku 2020 a v roku 2021 sa bude konať e, ďalší tréning, ktorý už bude súvisieť so samotným spustením prevádzky a bude sa robiť aj e, školenie školiteľov je potrebné zabezpečiť lepšiu implementáciu. To si vyžaduje aj vykonanie analýzy vplyvov Očakávajú sa aj zlepšenia na strane členských štátov, ktoré by sa mali zamerať na procesy. Technická stránka to je totiž jedna vec, ale dôležité je, aby členské štáty dokázali tieto nové e, spôsobilosti aj aktívne e, využívať. E, ďalej, pokiaľ ide o rozpočet, o financovanie, implementácia oboch týchto systémov v súčasnosti postupuje v súlade s dostupnými rozpočtovými prostriedkami e, e, Takže e, e, boli vypracované aj preplnia na nový viacročný finančný e, rámec a prvú časť nového programového obdobia 2000 až 2001, aby sa toto je, toto je veľmi dôležité dôležité obdobie pre implementáciu oboch týchto systémov. Bude potrebné v rámci BFR takisto získať ďalšie prostriedky E, súvisiace so spustením prevádzky e, systému, napríklad pokiaľ ide o e, štrasburské sídlo agentúry alebo aj prevádzkové náklady, respektíve používanie či začlenenie Eurodaku do tejto novej architektúry interoperability. Pán Eusebio teraz v mene Europolu. Poprosím vás, aby ste zareagovali na položené otázky. Ďakujem. E, budem priamo reagovať na položené otázky. Pokiaľ ide o akreditáciu tejto e, siete do Europolu, my v súčasnosti máme tri akreditované systémy. Prvé to je Actis systém, ktorý zabezpečuje základnú úroveň e, ochrany. Potom máme ďalšiu sieť, ktorá je vyhradená a ďalej je to aj sieť, ktorá je dôverná. Čiže máme tieto tri rôzne typy akreditácie v závislosti od informácie a od požadovanej bezpečnosti danej informácie my potom e, pri, poskytujeme prístup členským štátom do jednotlivých z týchto akreditovaných sietí. Pokiaľ ide o dodržiavanie e, týchto úrovní akreditácie Europolu, tak e, ten systém funguje tak, že ak má členský štát základnú sieť pre ochranu údajov, Europol e, poskytuje akces tomuto členskému štátu prostredníctvom príslušného BPL systému Takže e, my tento prístup neumožníme v prípade, že e, tento, táto žiadosť e, je si vyžaduje dôvernosť, čiže na oboch stranách musí byť tá, ten stupeň dôvernosti rovnaký. Ďalej, pokiaľ ide o osoby, ktoré sú na zozname varovaní, Ehm, Pre, ehm, pracuje sa teraz na implementácii delegovaných aktov a táto otázka bude zodpovedaná, ale ehm, čo e, treba povedať už teraz je, že my e, šifrujeme na oboch stranách e, údaje, aby sa zabezpečilo, že sú potrebné požiadavky splnené, ale na teraz nehovoríme o šifrovaní samotných informácií. Toto bude vec, ktorá bude riešená v rámci vykonávacích a delegovaných aktov budeme vychádzať aj z rád, ktoré nám v tomto smere poskytne komisia. A napokon, pokiaľ ide o informácie, ktoré treba dať do e, systému e, varovaní o osobách, e, ide o informácie, ktoré pokiaľ teda ide o informácie, ktoré sú uchovávané v databázach, tak tieto nebudú e, potom zaradené do tých watch listov, do tých zoznamov a e, takže budú tam údaje, ktoré sú dôležité pre riadenie hraníc, ako aj pre trestné systémy. Pán Ležery, teraz ste na rade vy. Ďakujem. Ja budem hovoriť po francúzsky na otázku, odpovedať na otázku e, týkajúcu sa krízového scenára. Ako povedal e, Garkov, e, samozrejme existujú systémy, ktoré sú sú založené na EULISA a na práci komisie, ale pokiaľ ide o agentúru Frontex, pracujeme aj na posilňovaní nášho informačného systému. A pokiaľ ide o otázku kybernetických útokov, my v súlade s legislatívou vypracovame krízový plán. Na ňom teraz pracujeme v súčinnosti s komisiou ako aj s ďalšími agentúrami. Takisto, pokiaľ ide o fyzickú bezpečnosť budov, práve overujeme potrebu utajovania, e, e, respektíve e, utajovania nejakých alebo ochrany niektorých kritických štruktúr, aby sme mohli ich chrániť na potrebnej úrovni. A to všetko si vyžaduje tímovú prácu nielen medzi jednotlivými agentúrami, ale aj členskými štátmi. Ako ste pochopili, my Máme ustanovené pracovné skupiny pre technické otázky, kde je zastúpený Frontex. Ide o e, pracovné skupiny, ktoré takisto e, ustanovuje komisia, aj tam je, aj tam je zastúpený Frontex. Okrem toho máme e, pracovnú skupinu na vysokej úrovni, kde e, sú zastúpené orgány rozhodujúce v oblasti ochrany hraníc. ETIAS je dôležitý, pretože ide o systém vstup-výstup a preto v súčinnosti s EULISA, s Europolom a Frontexom sa pravidelne dva či trikrát do roka e, posudzujú tieto otázky. E, ja takisto potom informujem o týchto otázkach našu správnu radu, pretože táto samozrejme musí ďalej sprostredkovať tieto informácie národným orgánom členom. Takže tu je ďalej otázka. Čo očakávajú členské štáty? Čo budeme my od nich očakávať? Orgány, ktoré sú odpovedné za hranice, neboli dostatočne zapojené do týchto aktivít a je absolútne dôležité, že kompetencie v oblasti ochrany hraníc e, sú aj vykonávané. Nede tu len o školenie, ide tu aj o zmenu pracovných metód. Takže očakávam od členských štátov, že si vo všetkých oblastiach budú vedome toho, že nie len z technického pohľadu sa niečo musí meniť, ale celá práca. A tá posledná otázka sa týka vzdelávania v členských štátoch. My to samozrejme vnímame ako náročnú úlohu, ktorá sa má plniť e, e, v rámci EULISA e, a v súvislosti so systémom vstup-výstup. My Požadujeme, aby agentúra e, zabezpečila výcvik nielen našich vlastných príslušníkov hraničnej stráže, e, ale my neteda, nehovoríme iba o týchto príslušníkoch hraničnej stráže jednotlivých členských štátov, ale chceme zabezpečiť, aby e, pracovníci prvej kategórie týchto orgánov boli schopní využívať tieto systémy a takisto zabezpečíme pomoc našim kolegom v jednotlivých štátoch. My sme e, veľmi prekročili vydelený čas, ale e, chceme sa veľmi rýchlo rozlúčiť e, s našimi členmi panelu, pretože rečníkom k ďalšiemu budi, budu, bodu bude pán Ležery, ktorý bude informovať o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.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

Okay, now we go. Thank you. Monsieur Legeri. Uh, pán Legeri. ďakujem vám za to, že ste máte nám dnes k dispozícii, ale ja vás všetkých ostatných prosím, že pokiaľ tu mienite diskutovať, tak eh, aby ste to robili mimo tejto miestnosti, pretože chceme dodržať dnešný program. Ešte máme niekoľko bodov, ktoré musíme pokryť, takže eh, ten čas vyčlenený na tento bod bol pôvodne hodina, ale my sme ten čas značne presiahli, ale veríme, že ešte budeme mať priestor aj na tie ďalšie dva body. V opačnom prípade by sme mali problém. Tento bod sa týka implementácie a za zriadenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorú ešte stále označujeme ako Frontex, ale ten názov sa zmenil, zmenila sa aj e, e, zmenila sa aj, zmenil sa aj rozsah pôsobnosti, ako aj povaha tejto organizácie. Čiže čo e, možno povedať o tejto transformácii Frontexu na EBCG? Toto je veľmi dôležitá otázka a preto vítame možnosť vymeniť si názory s riaditeľom tejto obrovskej agentúre. agentúry. Ehm, je to, bude to tak, pokiaľ ide o jej pôsobnosť, kapacitu, ehm, personálne vybavenie, rozsah pôsobnosti, rozpočtovanie. François, eh, teda Fabrice Legery ehm, je k dispozícii na informovanie o najnovšom vývoji zriadenia tejto agentúry. Ešte raz ho vítame. E, navrhujem, aby ste sa snažili e, skrátiť svoju prezentáciu oproti predpokladu, tak aby mali ešte poslanci možnosť klásť otázky a aby sme mali aj čas k dispozícii na e, dokončenie dnešného programu, kde nás čaká ešte jeden ďalší bod. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni. Ako viete, eh, nová E, Európska pohraničná a pobrežná stráž začne fungovať oficiálne od zajtra na základe príslušného nariadenia, ale pochopiteľne my sme začali e, už na tom pracovať tak, aby mohla plne byť agentúra plne funkčná od 1. januára 2021. Chcel by som niečo povedať o súčasnom rozvrhu činnosti, o tom, čo ešte zostáva urobiť, aký je časový rámec. Ehm, samozrejme sú príslušné výbory, ktorým bude, ehm, ktoré bude ehm, riadiť komisia, ale je potrebné prijať mnohé vykonávacie opatrenia zo strany správnej rady tejto agentúry na návrh výkonného riaditeľa. Takže budem sa sústredovať na najdôležitejšie kroky, ktoré už boli podniknuté. Predovšetkým od leta do veľkej miery sme v kontakte s národnými zložkami. Predovšetkým sú to velitelia pohraničníkov alebo iné orgány, ktoré prispievajú k riadeniu eh, hraníc, či už eh, vzdušných, alebo námorných, alebo pozemných. Spoločne teda odvádzali túto prácu nie len s inštitúciami EÚ, ale aj s členskými štátmi. Európska pobrežná pohraničná stráž pozostáva z národných zložiek plus agentúra. Myslím si, toto je veľmi dôležitá vec, na ktorú nesmieme zabúdať. Nie je to len taká koncepcia, je to v podstate operatívna realita. A pracujeme taktiež na novej operatívnej koncepcii. A síce, ako budeme využívať e, stály zbor. Pracujeme na e, zozname služieb, ktoré budú môcť byť e, poskytované členským štátom a síce podpora na hra, hra, v mieste hraničného prechodu, podpora pri e, skúmaní hranice, dohľade nad hranicou, taktiež v oblasti návratov, e, období po návrate a taktiež čo sa týka dobrovoľných návratov, väčšie operácie, možnosť e, rozmiestnenia e, úradníkov alebo agentov do tretich krajín. Z krátkodobého pohľadu chceme úspešne ukončiť kampaň naberania zamestnancov. Prvá vlna bola v októbri, 21. oktobra sme publikovali oznámenie o voľných pracovných miestach pre tú prvú e, vlnu zamestnancov. 700 až 800 pohraničníkov sa očakáva, že bude do konca marca e, najatých. Do 16. decembra je lehota na zasielanie e, žiadostí uchádzačov Takže teraz budeme pracovať už na tých finálnych krokoch s profesionálnou spoločnosťou v oblasti komunikácie, tak aby sa riadne šírili informácie. Samozrejme, trváme aj na otázke kvality. To je dôležité, aby sa zachovala dôvera, pretože členské štáty musia nám dôverovať, že naberieme e, kvalitných, správnych ľudí a občania nám musia dôverovať. Tak je, že máme tých správnych ľudí. To znamená správne vyškolených ľudí, ktorých vyškolíme my. To školenie bude trvať 6 e, mesiacov. Očakáva sa, že začne 1. mája budúci rok. Bude trvať do konca roka a 1. januára 2021 sa začne už rozmiestňovať. Takže už čo skoro budeme mať schválené profesionálne pracovné profily pre pohraničných agentov, ktorí budú najímaní. Budú sa špecifikovať ich konkrétne funkcie, na ktoré budú najímaní napríklad e, e, agent pohraničnej stráže, agent pre návraty, taktiež e, agent pre dohľad nad hranicou, pre hodnotenie rizika a tak ďalej, tak ďalej. Toto sú špecifické profily, lebo keď poviete pohraničník, tak to nie je dosť špecifické. Je treba to, ako aj v prípade ostatných pracovných pozícií, vždy špecifikovať, aké kvalifikácie musí ten človek mať. Takže tuto spolupracujeme v kontexte e, riadenia hraníc aj s členskými štátmi. Pripravili sme aj novú metodiku e, hodnotenia a tá bude k dispozícii len čo vstúpiť do platnosti nariadenie. Takže hodnotenie situácie, ktoré ďalej posilní šengenský hodnotiaci systém komisie. Taktiež prebiehajú počiatočné prípravy na model rozmiestnenia zamestnancov a taktiež ohľadom finančných modalít tohto, tohto vyslania, rozmiestnenia. Máme teda stály, stály zbor. Tam sa dá podať toľko, že náš predchádzajúci model kde sa vysielali jednotlivé osoby, ktoré boli dané k dispozícii členskými štátmi, tak teraz sa to zmení tak, že budeme mať skupiny. Toto si samozrejme bude vyžadovať aj to, že agentúra do určitej miery zaistí logistiku, lebo pokiaľ budeme vysielať stovky alebo tisíce agentov pobrežnej a pohraničnej stráže tak tu nehovoríme o jednotlivých osobách, ktorým budeme hľadať niekde hotel alebo ubytovanie. Takže musíme naplánovať aj logistiku, takýto obchodný model budeme mať. A tým pádom sa nám podarí aj ušetriť. To je dobré aj z pohľadu európskeho rozpočtu. Taktiež by som chcel povedať, že pracujeme na budúcich uniformách. Možno si spomeniete, zamestnanci kategórie 1, teda agenti EÚ, poprvýkrát v histórii budú nosiť európsku uniformu. Pracujeme na tom, lebo už začíname pracovať. Budeme mať návrh pre komisiu, ktorým predložíme. Oni to musia schváliť, predtým, než to schváli náš eh, riadiaci výbor. Takže taktiež e, sa zaujímame o expertov na zbranie, pretože sme si vedomi toho, že vyžívanie zbraní je veľmi citlivá otázka a to predovšetkým z právnych dôvodov. Dokážete si ste predstaviť, že e, právny režim je tam komplexný, Taktiež sú rozdiely v jednotlivých členských štátoch, kde budú e, operovať títo e, zamestnanci, takže treba ich správne pochopiť. No ale taktiež je treba sa zamyslieť nad mobilitou členov stáleho zboru a ako ich zbranie budú prepravované. Takže momentálne zbierame expertov, musíme mať taktiež najlepšie normy a overenú prax Dokážete si predstaviť, že európske zamestnanecké regule neposkytujú takéto normy, pretože v súčasnosti EÚ nezamestnáva žiadnych ľudí, ktorí nosia zbranie. Takže som v kontakte s komisiou, predovšetkým s generálnym raditeľstvom pre ľudské zdroje, aby sme definovali normy a implementačné opatrenia, napríklad čo sa týka psychologických testov, tie budú potrebné my sme to takto naplánovali, pretože nemôže mať úradníkov alebo agentov presadzovania práva, ktorí mm, prejdú len obyčajným psychologickým testom, ktorý sa robí v členských štátoch. Takže musíme to prispôsobiť. Vytvárame tu v podstate historické kroky. Aj toto rozhodnutie európskej legislatívy bolo historické. Takže toto je súčasná situácia. Som pripravený aj na vaše otázky, možno nejaké e, máte. Teraz by som ukončil svoju prezentáciu. Ešte chcem povedať, že e, zatiaľ nemáme časový sklz, ale tie lehoty sú skutočne e, tesné, takže nemôžeme čakať s implementáciou. Ďakujem, pán riaditeľ Ležery, za to, že ste hovorili krátko a k veci kratšie, než sa čakalo, aby teraz sme mohli dať príležitosť našim kolegom, právni Ed Stadler ako prvá. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za prezentáciu. Myslím si, že fungujúca kontrola hraníc je predpokladom pre fungujúci šangenský priestor a preto je vždy potrebné hovoriť o tejto otázke a zdôrazňovať, nakoľko je to dôležité sú dve veci, ktoré si myslím sú kľúčové. Poprvé, aby Frontex mal silný mandát, aby mal dostatok zamestnancov a zamestnankyň a taktiež je treba zdôrazniť, že naozaj musia byť to kvalitní zamestnanci. Povedali ste, že budú 6 mesiacov školení, povedali ste, že prvá kampaň na verbovanie zamestnancov e, začala. Ursula von der Leyen ste stanovila cieľ 10 eh, tisíc eh, ľudí vo Frontexe do roku 2024. To je lepšie, než to bolo predtým. Predtým to bolo 2027. Ale naďalej je to trochu neskoro, pretože Frontex má skutočne veľa práce. Takže moja otázka je celkom jasná, myslím. Koľko ľudí, koľko vojakov môžete eh, naverbovať v rámci tejto prvej kampane do decembra? Potom uvidíme, ako to bude v tom ďalšom pôroku. No a po druhé, máte jasný plán. Týchto 10 tisíc ľudí, koľko z nich bude vyslaných z členských štátov a koľko z nich bude verbovaných priamo Frontexom, lebo toto je tiež zásadné, aby členské štáty vedeli, ako to bude rozdelené v rámci jednotlivých členských štátov. Ďakujem. Teraz pani Ďakujem. V súlade s tou práve položenou otázkou by som sa chcela takisto spýtať na e, nábor príjmanie pracovníkov do pohraničnej stráže, na ktorých miestach by mali pracovať a, a či by mali byť ustanovení pracovníci pre niektoré e, tieto miesta permanentne, alebo či by mali byť k dispozícii aj takýto, taký voľný Ehm, ehm, teda tí, ktorí by boli nasadzovaní v prípade potreby. Takisto ste hovorili teda o konkrétnych číslach a počtoch, za akých podmienok teda by mohli byť prijímaní. Pani Folát, ďakujem za odvádzanú prácu a za vašu prezentáciu. Pôjdem priamo in medias zres, lebo už kolegovia viacero veci povedali. Frontex eh, má jasné úlohy, čo sa týka ľudských práv, no a myslím si, že skutočne je neuveriteľné, že na jednej strane máte spolahlivo chrániť vonkajšie hranice, to je samozrejme eh, potrebné, ale zároveň je treba dodržiavať ľudské práva na týchto hraniciach. Takže do akej miery sa plnia stanovené predpoklady v rámci škol, školenia zamestnancov a myslíte si, že sa EÚ do budúcnosti podarí zaručiť dodržiavanie ľudských práv? Zatiaľ sa nám to príliš nedarí. Na druhej strane, ako EÚ si myslím, že skutočne sme týmto povinní. Ďakujem. Teraz pani Strik. Ďakujem, pán Ležehy. Moja otázka nadvezuje na otázku sociálnych demokratov. Týka sa ma špecificky otázky ľudských práv, základných práv. Je to taká špecifická oblasť. E, sú tu náznaky, že sa nedodržiavajú ľudské práva na externých hraniciach alebo aj za nimi. Takže je treba nezávislé monitorovanie zo strany ľudí, ktorí sú expertami v oblasti ľudských práv, základných práv. Toto je extrémne dôležité, pretože je to dosť netransparentné zvonku, čo sa tam vlastne deje. Takže preto máme otázku ohľadom toho, čo nám bolo povedané, že momentálne je voľná pozícia úradníka pre základné práva. Toto nás prekvapuje, pretože predsa súčasný úradník má obrovskú expertízu, alebo úradnička, my sme spokojní, ako si odvádza svoju prácu, má skvelú expertízu. No a Všetko toto je zdôraznené aj v novom nariadení zo strany oboch spoluzákonodarcov. No a predovšetkým teraz, keď Frontex rozširuje svoje kapacity a taktiež začínajú monitorovať základné práva, sa musíme sústreďovať na expertízu ktorú už rozvinula súčasná úradnička pre základné práva. Takže vysvetlite mi, prečo v tejto špecifickej chvíli sa Frontex rozhodol túto pracovnú pozíciu otvoriť a možno najať nového úradníka pre základné práva. No a taktiež, či tiež sa tam zdôrazní potreba mať nezávislú osobu a s veľkou expertízou. Čo sa týka celého toho postupu, vidíme, že rediteľ Frontexu tu hrá dôležitú úlohu v tomto selekčnom postupe pri teda výbere úradníka pre základné práva. Je tu otázka dôležitosti nezávislosti. Frontex teda vyberá tých konečných kandidátov. Požiadavka nezávislosti je tam zahrnutá a taktiež konzultatívne fórum, ktoré malo v nariadení e, kľúčovú úlohu, tak ako to vyzerá tam. No a posledná otázka. Naberanie monitorujúcich osôb pre základné práva, ako viete, tak skutočne tomu prikladáme veľkú dôležitosť, je treba to celé monitorovať a vidíme z cestovnej mapy Frontexu, že sa začne naberať až na konci budúceho roka. Takže prosím, mohli by ste nám vysvetliť, prečo už ste nezačali teraz. Ďakujeme, pani Strik, ďakujem, že ste upozornili na otázku úradníka pre základné práva a na otázku monitorovania. Ja sám som sa chcel na toto opýtať. Potom, čo ste to povedali, môžem ešte dodať jednu otázku, lebo neviem, či komisia tu niekoho má, ale mňa by zaujímalo, ako to vidí komisia, ako komisia vidí e, súčasné požiadavky a postup e, na výber tohto úradníka. No už komisia to obvykle niekoho posiela. Nie, tentokrát nie, nikoho neposlali. Tak to mi je ľúto, lebo vidím, že niektoré tie stoličky, kde obvykle sedia zastupcovia komisie, sú obsadené osobami, ktoré nechcú hovoriť, ale pokiaľ niekto niekto čo zapisuje, tak prosím, zašlite nám potom odpoveď, reakciu písomne, prosím, pretože je to skutočne relevantná otázka. A teraz pán Tudorake. Ďakujem. Predovšetkým ďakujem panu Ležerimu za aktuálne informácie o implementácii cestovnej mapy. Má to veľkú operatívnu dôležitosť, aj politicky je to dôležité. Asi viete, že vývoj Frontexu je samozrejme politický symbol eh, hlubšej európskej integrácie, rozvoja našich kapacít, takže dúfam, že pravidelne budete chodiť k nám do Libe a informovať nás a tiež šengenská dozorná skupina môže taktiež byť miestom, kde sa bude hovoriť o implementácii cestovnej mapy na pravidelnej báze. Vy ste hovorili o zamestnancoch, o nabraní zamestnancov a vítam to, že e, sa to už teraz začne. Je treba vás podporiť v tomto. Určite vám to umožní e, rýchlejšie naberať zamestnancov v budúcich rokoch. Chcem sa opýtať na aktíva. Nehovorili ste, hovorili ste o vlastných aktívach, no mňa by trochu zaujímalo viac o tomto napriek no, novému mandátu, tak e, Frontex teraz dostáva výrazné operatívne kapacity, takže mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s cestovnou mapou, kde to tam je naplánované, nové operačné antény, centrá. Je to taktiež súčasťou cestovnej mapy. Mm, uvažovali ste už nad možným rozmiestnením, nad harmonogramom, na e, otvorenia takýchto operatívnych e, centier alebo satelitov. Takže mm, čo týka plavidiel, ale tam taktiež je treba o všetkom možnom rozhodnúť. Pokiaľ sa už nemýlim, tak už žiadne ďalšie otázky tu nie sú. V poriadku teda pre vás, pán Ležery, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Na úvod otázkach základným právam. Chcem vás uistiť, že členovia stáleho výboru samozrejme budú vyškolení, aby vedeli, ako to vyzerá s základnými právami. Už ich teda takto školím, ale budeme ich školiť ešte viac do budúcnosti. No a čo sa týka oznamenia o voľnej pracovnej pozícii úradníka pre základné práva, chcem upozorniť na to, že zo zákona teraz máme zástupcu úradníka pre základné práva a správne bolo povedané, že je treba čo najviac urýchliť proces naberania 40 e, e, osob, ktoré budú monitorovať dodržovanie základných práv a budú priamo v teréne, aby tam monitorovali kroky. No a hm, ešte pred voľbami vo výbore LIBE sme často diskutovali o tom, že by sme mali hm, situáciu vylepšiť, e, napriek tomu, že e, počet zamestnancov za môjho pôsobenia v roku 2015 e, v agentúre pre základné práva, že tam z e, 5 násobil počet zamestnancov, z 10 násobil sa rozpočet, ale vidíme, že teraz máme Európsky stály zbor a opäť sa tam bude navyšovať, má tam byť až 10 tisíc zamestnancov. Zákondárca rozhodol, že 40 monitorujúcich osôb sa bude zodpovedať len úradníkovi pre základné práva. Takže tým sa zaručí ich plná nezávislosť týchto osôb, ktoré budú v teréne. No ale aby úradník pre základné práva podával správy o svojej práci v zmysle príslušného nariadenia. A v tom čase sme nemali osobu, ktorá by zastávala manažerské miesto. Takže ja som navrhol prípravné kroky na to, aby sme v pláne tvorby agentúry aktualizovali niektoré časti tak, aby vznikol tento post s vyššou manažerskou právomocou. A tento referent, tento pracovník vlastne bude musieť, e, bude mať na starosti e, nábor e, zástupcu pre základné práva. Tento proces chceme urychliť a tiež chceme rozbehnúť nábor, respektíve tento vyšší referent pre základné práva bude musieť rozbehnúť proces náboru 40 pracovníkov, pracovníkov vykonávajúcich dohľad na dodržiavaním základných práv a ten manažerský post, ktorý v, tej, v minulosti nebol konštituovaný, teda možno si pamätáte, že sme mali hlavné, hlavné rozdelenie na manažerské a nemanažerské e, posty. A teda vtedy, vtedy konštituovaný manažerský post nebol. A toto sme potrebovali aktualizovať, pretože bolo potrebné e, fungovanie úradu pre základné práva, ktorému bude predsedať tento, e, tento manažer alebo vyšší referent pre základné práva, teda chceli sme tento úrad sfunkčniť takým spôsobom, aby to mohli byť ľudia, ktorí budú v teréne, teda nebudú pracovať v centrále. A plus e, tam bude 10 ľudí, ktorí momentálne už majú posty v centrále, čiže dokopy pôjde o 50 ľudí, e, ktorí budú pracovať pre tento úrad pre základné práva, Fundamental Rights Office. Čo, keď to porovnám s bežnou veľkosťou útvarov na Frontexe, tak e, to vyžaduje manažerské pracovné miesto, teda nie je to pozícia, ktorá bola konštitovaná alebo popísaná v čase, kedy úrad pre základné práva mal možno jedného e, asistenta a Eh, jedného stážistu. Čiže ja si vykladám úmysel zákonodarcu takýmto spôsobom a termín je pomerne, pomerne neprajný. Teda je, ten harmonogram je veľmi nabitý. A my, aby sme rozbehli eh, aktivity tak, aby tí, títo, tieto osoby, ktoré budú monitorovať dodržiavanie základných práv v teréne, mohli začať prácu čo najskôr. Potrebujeme koordinovať určité kroky s agentúrou pre základné práva, čiže práve ste videli, ako úzko spolupracujeme s ďalšími agentúrami. Mali sme tu prezentáciu ETIASu, EULIZY, Europolu a teraz sa nachádzame v prostredí základných práv a chceme teda spolupracovať s agentúrou pre základné práva FRA a ja e, e, na, som navrhol, aby sme spolu s kolegom, e, riaditeľom Michaelom, s, ktorý je riaditeľom FRA, aby sme podpísali určité memorandum, pretože FRA spolu s našimi na, našim úradníkom pre základné práva, to, to sa deje vlastne 2-3 týždne, tak e, FRA spolu s nami e, spracúva určitý prieskum a tiež e, návštevy v teréne v niektorých členských štátoch, ktoré navrhol, navrhla spolu FRA, teda Agentúra pre základné práva a náš úradník pre základné práva. Teda spolu sa snažia navrhnúť určitú koncepciu nasadenia alebo vyslania týchto týchto úradníkov, respektíve osoby monitorujúce základné práva v teréne v konkrétnych členských štátoch. Čiže e, našim cieľom teraz je e, zistiť, aké e, usmernenia dostanú títo budúci terénni monitory od FRA. To nie je moja úloha, ale cieľom je, aby Frontex a FRA spolupracovali a očakávame, že prvé závery a dúfam už aj odporúčania budú niekedy v marci 2020. To by znamenalo, že ich budeme mať k dispozícii a budeme môcť reálne začať náborový proces tých 40 osôb monitorujúcich základné práva. Tým vznikne, alebo týmto vlastne naplníme e, túto časť stáleho zboru. Takže 2020 to je rok, kedy budeme vykonávať nábor a e, školenie zaučanie e, týchto príslušníkov stáleho zboru a e, potom sa rozbehnú pilotné projekty a to už je moja úloha, čiže e, ten harmonogram je rovnaký ako pri ostatných príslušníkoch, teda od 1. januára 2020 môžeme začať um, rozbiehať nejaký prvý blok alebo nasadzovať teda pr- prvú skupinu týchto monitorov osob sledujúcich alebo kontrolujúcich základné práva v teréne. Dobre, a teraz e, podiel medzi e, zamestnancami kategórie 1, to sú pracovníci Európskej únie, a e, zamestnancami členských štátov vyslaných do zboru. Podľa nariadenia 70 pracovníkov by mali poskytnúť členské štáty, 30 európska, respektíve takto agentúra. To je tá kategória 1, 30 Čo znamená, že keď uzavrieme tento proces, tak by sme mali mať e, až 3000 zamestnancov Európskej únie v tom stálom zbore. Členské štáty vedia, že od 1. januára 2021 budú musieť e, sprístupniť pre stály zbor nejakých svojich pracovníkov, svojich zamestnancov alebo štátnych zamestnancov alebo príslušníkov. A my chceme, aby to bolo rovnaké ako v súčasnosti, že my zadefinujeme potreby, zadefinujeme profily um, a toto budeme musieť teraz eh, analyzovať, teda ktoré zručnosti potrebujeme naplniť takýmto spôsobom. Ale predpokladáme, že tie profily budú rovnaké pre všetky tri kategórie. Teda kategória 1 to sú zamestnanci Európskej únie, kategória 2 sú zamestnanci členských štátov, ktorí sú vyslaní na obdobie od 2 do 4 rokov do stáleho zboru. A kategória 3, to by boli to, to sú do, dočasne vysielané zložky v prípade krízy alebo v prípade, že sa vyskytne nejaká náhla potreba. Teraz prejdem do francúzštiny. Pýtali ste sa na to miesto výkonu práce tohto príslušníka Európskeho zboru. Pokiaľ ide o kategóriu 1, to sú teda tí príslušníci, ktorých priamo zamestnáva Frontex. V súčasnosti pracujeme na tom, akým, na spôsobe ich nasadenia a s tým, aby sa rozlišovali tie veľké operácie, ako je Poseidon v Grécku alebo ďalšie operácie, ktoré poznáme v, na Balkáne, v Španielsku a tak ďalej. Čiže to sú veľké operácie, do ktorých je zapojených niekoľko sto príslušníkov. Možno si predstaviť, ale to samozrejme treba spresniť, že e, títo môžu byť nasadení na dobu niekoľkých mesiacov a je potrebné potrebné, aby e, sa aj pre týchto pracovníkov vyčlenil čas na to, aby mohli sa stretnúť s rodinami alebo zúčastniť tréningu a tak ďalej. Pokiaľ ide o menej veľké operácie, tak tu na, sa vyžaduje pružnosť a flexibilita e, je, toto je jeden z dôvodov, pre ktorých eh, zákon, zákonodarca dostal od komisie pokyn, aby pre kategóriu 1, to znamená príslušníkov priamo zamestnávaných eh, Frontexom, zabezpečil potrebnú flexibilitu, tak aby boli nasaditeľní tam, kde to je potrebné a na ako dlho. Tie potreby môžu samozrejme závisieť od danej sezóny alebo eh, daného obdobia alebo daného členského štátu, ale všetky členské štáty EÚ by mali mať v rámci šengenského priestoru možnosť um, uspokojiť ich potreby uh, z hľadiska ich zraniteľnosti alebo vystavenia riziku uh, takisto z hľadiska toho, aké uh, hranice daný štát má. A teraz k našim technickým prostriedkom. E, to sú lode, lietadla, skrátka technické prostriedky. Je pravdou, že toto je súčasť nového mandátu. My pracujeme na novej stratégii akviz- pre akvizíciu e, týchto technických prostriedkov a už sme začali s e, akvizíciou hliadkových vozidiel, teda konkrétne ich získame formou leasingu alebo prenájmu. Toto sú e, hľadkové vozidla, ktoré budú fungovať na hranici a v roku 2020 rozbíme aj dva e, pilotné projekty na testovanie pobrežných člnov, teda to sú vozidla a pokiaľ ide o antény, my ch- ich chceme pridelovať, respektíve um, dať im úlohy na, na, na pôde logistiky, alebo v oblasti logistiky. Teda cieľom je, e, aby sme tie zdroje samozrejme primárne technické prostriedky, ale aj iné zdroje e, v podobe napríklad ľudí, pohraničníkov, aby toto vlastne riešili tie regionálne antény. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja predpokladám, že budete klásť otázky a urobíme tu, aké pán, pán, pán, pani Štatler e, ale poprosím vás veľmi stručne, hovorí predsedajúci, lebo máme naozaj obmedzený čas. Tento doobednejší blok eh, nám ide len do pol jednej a potom máme ešte ďalší program. Takže kolegyne, máte slovo. Ja som trocha prekvapená, že pán Ledgeri spomínať tie manažerské zručnosti alebo kvalifikáciu ako také dôležité, pretože my e, základné práva nevnímame ani tak ako manažerskú záležitosť, ale je to orgán, ktorý musí mať, alebo teda človek v tomto prípade, ktorý musí mať e, e, skúsenosť v oblasti základných práv, bude mať veľk, veľmi autorovnú pozíciu a treba to organizovať možno troška inak. Takže ja sa chcem, ja si chcem potvrdiť, či naozaj túto tak ako je to v nariadení, čo to, či to nezávislosť, nezávislosť beriete vážne. Nevysvetlili ste veľmi ani postup a ja som k tomu mala otázky, takže ja som veľmi rada, že komisia nám priblíži svoj názor, ale e, naozaj som znepokojená tým, že aj po roku, e, že, že nábor týchto monitorovacích pracovníkov začne až po roku. Ak by sme uplatnili model existujúceho pracovníka pre základné práva, tak by sa to určite urýchlilo. Pani Štetler, keby ste to mohli povedať veľmi stručne, áno, stručne sa to budem snažiť, pokiaľ ide o tú prvú náborovú kampaň vy ste povedali, že sa uzavrie 16. decembra a povedali ste, že bude 3000 priamo zamestnaných e, pracovníkov Frontexu, teda zamestnancov EÚ. Koľko chcete získať takýmto spôsobom už v januári? A druhá vec, e, rozpočet aktualizácie. Máte nejaké čísla? Pretože aj keby 7 tisíc ľudí mali vyslať členské štáty, pravdepodobne budete potrebovať viac e, prostriedkov na pokrytie, na, na, ich, manaž, na ich management. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Ležeri na odpoveď. E, dám vám priestor. Ďakujem. Pokiaľ ide o tie základné práva, nábor monitorovacích pracovníkov by nemal začať koncom roka. Ja som vysvetlil, že chceme mať čo najviac prítomných v teréne, keď začneme nasadzovať stály zbor, ktorý sa začne nasadzovať od 1. januára 2021. Ale ako som vysvetlil, keď máte orgán, ktorý má 50 pracovníkov, bo toto je naša veľkosť, ktorú dostaneme z nariadenia. Nariadenie hovorí, 40 e, pracovníkov na monitorovanie základných práv a my už teraz vieme, že v centrále je 10 pracovníkov, ktorí sa zaoberajú základnými právami v úrade pre základné práva, takže 50 ľudí ich bude. A ak tento orgán bude nezávislý, a je úplne jasné, keď si čítame nariadenie, že e, tento e, úradník pre základné práva musí byť nezávislý, tak je jasné, že E, tu je manažerská funkcia. Jednoducho, kto by inak mal e, manažovať tých 50 pracovníkov? Kto inak by e, manažoval a zabezpečoval nábor týchto 50 miest, týchto pozícií. Čiže my úzko spolupracujeme s komisiou na tom, aby sme vyriešili po právnej stránke niekoľko otvorených vecí, ale kto môžem povedať, že toto nie je manažerská funkcia. Samozrejme, okrem nezávislosti, okrem zručnosti, ktoré sú potrebné v tej praktickej oblasti základných práv, pochopiteľne, ale kto chce spochybniť, že táto osoba nebude vykonávať manažerské funkcie, keď e, máte rozpočet milión eur alebo aj viac a 50 pracovníkov, jednoducho niekto to musí manažovať. Takže keď si porovnáme veľkosť e, útvarov v rámci Frontexu, ak si porovnáme aj menšie e, európske agentúry, tak ja nemôžem povedať, že to určite, že, že tá pozícia nezahrňa nejaké manažerské činnosti. Jednoducho, ja som to vysvetlil, ten dôvod. My musíme mať e, e zavedený systém a ten, tá súčasná pozícia s názvom Fundamental Rights Officer, e, ten, teda tento človek, úradník pre základné práva, sa môže uchádzať, pochopiteľne. Ak e, to chceme, my, my jednoducho chceme Eh, odlišovať jednotlivcov a funkcie. A ja, ja teraz venujem pozornosť funkciám, funkčným popisom a je, z hľadiska zákonodarcu je jasné, keď si prečítame legislatívu, že to je funkcia nezávislá. To je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o nábor, tak som sp- zabudol spomenúť, eh, koľko chceme náborovať v prvej vlne. Tam očakávame 700 až 800 um, ehm, naplnených pozícií, podpísanie kontraktov alebo podpisovanie kontraktov by sa malo udiať do, mar- do konca marca, tak aby sme mohli začať so školením od 1. apríla 2020 a bude to trvať 6 mesiacov, teda výcvik školenia. Bude trvať 6 mesiacov a teraz k rozpočtu. Budúci rok, ak, sa, ak si správne pamätám, by malo ísť okolo o 440 miliónov eur. To je návrh v revidovanom jednotnom programovacom dokumente, ktorý som zaslal komisii. Tiež e, som ho zaslal parlamentu, mimochodom a rade. Ale to je moje posúdenie situácie. Podľa mňa je dôležité to, aby sme zabezpečili, že stály zbor a technické prostriedky um, vyžadujú postupné navyšovanie rozpočtu. Samozrejme, keby sme, ono to, ono to závisí aj od e, napredovania náboru. Ak sa nám podarí zabezpečiť e, naplniť 700 alebo 800 pozícií, tak e, to nebude nejaký veľký rozpočet na začiatku, ale ma, malo by sa nám to podariť. A tiež e, to je všetko, čo v tejto chvíli môžem povedať, lebo Musíme počkať, akých kvalitných ľudí sa nám podarí získať, aký, ako kvalitne prebehne teda náborové konanie. Ďakujem vám veľmi pekne za príspevky, hovorí predsedajúci. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste zostali eh, v sále aj na posledný bod od dnešného dopoludňa, aby sme to mohli urýchliť. Predtým, než eh, zamávame nášmu hostovi Fabrisovi Ležerimu, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre, och- pre ochranu hraníc a pobrežia viem, že zvyšujúce sa rozpočty alebo žiadosť o rozpočet bude otázkou, ktorú budú musieť riešiť e, viaceré orgány v Európskej únii, ale my ako e, parlament sa k tomu určite budeme môcť vyjadriť. Takže máme tu pána Otiena, ktorý bude hovoriť o e, štatistikách spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane. Takže pán Jan Kristof Otien, ako e, vyzerá táto správa? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Budem sa snažiť hovoriť veľmi stručne. Viete, že štatistiky o migrácii sú kľúčovým bodom e, tvorby politiky na základe faktov a e, je to vec, ktorá je motivovaná e, to je motivovaná prioritizáciou migrácie. Ja som minulý týždeň rokoval s teňovými spravodajcami, snažil som sa zistiť ich podporu toto je návrh nariadenia o e, štatistikách spoločenstva. Je, máme tu 22 nových dátových súborov, ktoré zaviedol Európsky parlament v uplynulom období e, Niekoľko trialogov prešlo, prebehlo za rakúskeho a rumúnskeho predsedníctva, e, kde predchádzajúci spravodajca, Wikström odvedol vynikajúcu prácu, ale dohoda nebola možná E, teda nepodarilo sa dosiahnuť pred európskymi voľbami a preto prvé hlasovanie na plene prebehlo až v apríli. Libe e, hlasovalo za opätovné rozbehnutie rokovaní v septembri. Jeden trialog už prebehol minulý týždeň 28. novembra a fínske predsedníctvo prezentovalo text s určitými technickými zmenami, ktoré akceptoval Európsky parlament teda náš rokovací tím. Sú tam aj určité nové, nové úvodné ustanovenia, ktoré objasňujú text. A fínske predsedníctvo malo, e, navrhlo dve vecné zmeny, ktoré boli počas trialógu e, preskúmané a e, trialóg potom skúmal aj nové úvodné ustanovenie, takže teraz možno dopracovať to presne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci, že ste nám poskytli túto inventúru v zrýchlenej podobe. Štatistika o migrácii a medzinárodnej ochrane. Sú tu samozrejme tieňoví spravodajcovia, ktorí by mohli niečo povedať je tu pán Zdechovský, toho tu nevidím, ten je tieňovým spravodajcom za EPP. E, neviem, či ho chcete nahradiť vy, Lenárs, nechcete? Dobre, e, ale dobre. E, vážený pán Bartolo, ktorý je tieňovým spravodajcom za SAD, možno by chcel niečo povedať? Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Mene svojej skupiny by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za veľké úsilie, ktoré bolo vynaložené na dosiahnutie tejto dohody. E, obsah tejto dohody určite zlepšuje súčasnú situáciu. Samozrejme je možné urobiť aj viac. Mohli sme mať napríklad štatistiky o materiálnych podmienkách príjmania alebo štatistiky o vydávaní e, povolení na trvalý pobyt, ale tento finálny text je podľa mňa dobrý a naša skupina v plnej miere tento text podporuje. Je potrebné mať nielen aktualizované údaje, ale potrebujeme údaje dostať čo najskôr, aby sme si mohli urobiť presný obraz. Pani Strik, ešte aj vy chcete niečo povedať? Ja som takisto bola tieňová spravodajkynia a mala som e, výsadu e, účasti na dvoch stretnutiach. Áno, áno, aj vy ste tieňová spravodajkynia, áno, prepačte, to som si ani neuvedomil. No, v každom prípade aj ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi za to, že úspešne završili rokovania a myslím si, že na teraz, ale aj v tom predchádzajúcom bolo volebnom období Európsky parlament eh, urobil veľa na to, aby sa potrebné záležitosti súvisiace s dátami dostali do eh, nariadenia. Nehovoríme len o informáciách o transpozícii do národnej legislatívy v členských štátoch, ale keď eh, potrebujeme riadnu predstavu o eh, implementácii, potrebujeme mať veľmi presne ustanovené spoločné kritériá a okruhly okruhy údajov pre všetky členské štáty. To by nám určite pomohli, pomohlo plniť našu úlohu e, kontroly miery, do akej si členské štáty plnia svoju úlohu, takisto svoje povinnosti. E, čiže môžeme takto monitorovať dodržiavanie príslušných e, pokynov a prípadne aj štruktúrálnych požiadaviek nariadenia. Ďakujem a pokiaľ ešte nikto nechce E, položiť ďalšiu otázku, by som vás chcel informovať, že tu budeme pokračovať dôležitým vypočutím dnes popoludní, ktoré sa začne o tretej popoludní a bude trvať až do 18.30 a bude sa týkať boja proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti, posilňovanie nástrojov, upevňovanie spolupráce medzi príslušnými aktérmi. O tretej popoludne sa tu opätovne stretneme. Ďakujem.